Vážení kolegovia, nastal čas. Pustíme sa do práce. Začíname nesmierne dôležitým bodom nášho programu rokovania. Mnohí európsky občania občakávajú práve tento bod. Je to bod číslo 13. Ide o výmenu názorov s Európskou komisiou, pokiaľ ide o návrh nariadenia komisie, ktorým sa mení nariadenie 692-2008, ktoré sa týka emisí z ľahkých a užitkových vozidiel, tzv. Euro 6. Viete, že už sme o tom diskutovali aj počas uplynulých zasadnutí. Najdôležitejšou vecou sú postupy RDE, postupy námeranie emisí za reálnej prevádzky. Komisia túto otázku riešila štyrmi balíkmi. E, dva z nich budú schválené v roku 2016. E, vypočuli sme si aj isté novinky, pokiaľ ide o postup RDE. Vieme, že je tu istý conformity faktor, faktor súladu, faktor zhody. Komisia nám k tomu všetko povie. Myslím, že môžeme začať hneď tým, že odovzdáme slovo komisii, tým, že vysvetlíme nový návrh a potom neskôr otvoríme diskusiu na pôde výboru a určite zaznejú aj otázky smerom na komisiu. Ako prvé odozdám slovo komisii. Nech sa páči. Pán Koziku. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za to, že ste nám umožnili vystúpiť Hlasovanie prebehlo na výbore 28. E, oktobra. To je dôkazom toho, že komisia jedná rozhodne a to aj v, zakomplikovaných okolností. Hlasovanie 28. oktobra završilo e, niekoľkoročnú prácu v rámci mandátu, ktorý bol komisii zverený pripomeniem, že limity emisí dusičnanov boli v roku 2010 výrazne znížené, pretože v týchto rokoch normy predpokladali zníženie z, zo 120 na 80 mg. V tomto okamihu dízlové motory vypúšťajú 4 krát väčšie množstva um, emisí za reálnych podmienok, tam normy nie sú stanovené. Z tohto dôvodu komisia navrhuje zmodernizovať spôsob, akým sa emisie merajú, aby sa zohľadnilo množstvo emisí za reálnych um, podmienok, za reálnej prevádzky. To doplňajú laboratórne merania, Snažíme sa obmedziť riziko manipulácie s testami, ako vieme, že k tomu v uplynulom období dochádzalo. nové testovac, hlasovali sme v maji 2015 o nových testovacích podmienkách na výbore a malo by začať platiť od roku 2016. Nemali sme, nezaznamenali sme ešte dosah na, na tie vozidlá, ale ide vlastne o to, aby sme sa pozreli, ako budú testy fungovať v praxi. Praktická, inform, praktická implementácia týchto testov hm, 28. Takže mohli sme prikročiť k schválení k schváleniu týchto testov a potom to bude ešte prejednávať Rada a parlament od roku 2016 Mm, by mali byť stropy definované a malo by to byť pripravené na homologizáciu, na pripravenie, na, na uvedenie na trh. Od roku 2019 by sa to malo vzťahovať na všetky vozidla v Európskej únii. V období 2017-2019 mm, bola referenčná hodnota 110 e, percent, teda 50 a my sme na to pristúpili, platilo všetky vozidla, pristúpili sme na tento nový systém, aby sme reflektovali technické obmedzenia ktoré e, s tým budú súvisieť. Pri dízlových motoroch je pravda, že pôvodne sme plánovali výraznejšie zníženie, ale ukázalo sa, že bude potrebné sa dohodnúť na istom kompromise, aby sme čo najrychlejšie mohli zaviesť tento prísnejší kontrolný režim. To je pre nás prioritou. Čiže bez dohody by to by bol platil ten súčasný systém. Kompromis by mal umožniť výrazné zniženie emisí um, oxidov dusíka bez toho, aby to bolo príliš technicky náročné pre výrobcov vozidiel. V praxi samozrejme bude možné prekračovať až o 400 mg na kilometr pri dizlových ďalej budeme, ďalej riešime aj faktor zhody, faktor konformity. Ten limit, ktorý bude 80 plus ten 50-percentný limit tolerancie a bude to predstavovať asi 120 mg do roku 2020. Utilisé pour les tests. No a teraz k technológiám. Eh, pokiaľ ide o eh, akýsi prenosný prístroj na meranie emisí, tak tam by tieto prístroje mali byť každý rok kalibrované, ale e, mala by s tým súvisieť určitá každoročná kontrola a text garantuje, že po tejto analýze to bude, vlastne ten postup bude schválený na technickom výbore pre motorové vozidla. Ďakujem veľmi pekne. Máme prihlášky do diskusie a predtým ešte dovolte mi položiť jednu otázku, respektíve dve technické otázky. Poprvé, kedy myslíte, že predložíte text oficiálne a po druhé, to ide skôr o viac politickejšiu povahu. Ja keď si dobre pamätám, tak každý eh, v rámci každého výboru sa zistil aj napríklad pokiaľ ide o ten technický výbor pre motorové vozidlá, tam platí ten istý postup, alebo je možné nejakým spôsobom meniť alebo modifikovať e, návrhy komisie, pretože e, mne sa zdal ten návrh trošku iný. Samozrejme zaujíma nás e, viac informácií, chceme vedieť, ako to je. Nech sa páči, teraz môžeme začať Karam Francom. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pozorne som počúval a myslím si, že tak ako častokrát predtým to bolo znovu politické rozhodnutie, ktoré jednoducho nebralo do vahy vecné argumenty. Stále mi vyčítajú, aby na našej teda lokálnej úrovni, tak, tak Mm, že ak dáme také limity, aké navrhuje približne komisia, tak to bude z nákladového hľadiska úplná katastrofa. A preto by som sa chcel spýtať komisie, či v nejakom prehľadnom rámci, alebo či nejaká, pardon, či majú nejaké nákladové odhady, ako, aká bude cena, prípadne či to budú opäť komplikované nákladné cesty, ako to bolo pri oxide uhličitého. To je jednoduchá otázka. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, Matias. Ja, vielen Dank. Um... Ďakujem pekne. Myslím, že to, čo navrhuje komisia, no tak o tom sme už diskutovali. A existuje tam istý manevrovací priestor, čo sa týka tých limitných hodnot, respektíve ich prekračovaní. Ak to prekročí, ja neviem, o nejaký 2,1. Bol som pri euro 5, euro 6, neviem, spravodajcom pri euro NOX. Ehm, ja neviem, ak tam dáme 2,1 krát, tak sa dostaneme vlastne opäť na e, úrovni euro 2. To znamená, v praxi sa vrátime na euro 2. Takže nie len E, e, robíme nielen to, že sa vrátime o krok späť z euro 6 na 5, ale dokonca na euro 2. To znamená vlastne, ak sa k tomu počítomu nepostavíme, tak robíme to, že my ako parlament, legislatívu jednoducho odkývame, že sa vraciame o tri kroky späť na úroveň euro 5, hovorí rečník. Aj práve pri tých emisiách, teda oxidu dusika, e je naozaj predčasné umretia, znečisťovanie životného prostredia, masívne problémy. Na e, minulom plenárke sme sa bavili o hard. E, ale čo nám vlastne prinášajú pravidla, ktoré máme na papieri už aj 10 rokov a keď sa teraz vlastne vráciame 10 rokov naspäť a ešte si to legitimizujeme rozhodnutím parlamentu, a vôbec ne, nechcem tu ešte hovoriť o nejakých nelegálnych praktikách, ktoré s tým súvisia. A teraz otázka, či by sme nemali, keďže vieme len, nie len, že pri emisiách dusika, ale podvádzalo sa aj pri tých emisiách oxidu uhličitého a ich hraničných hodnotách. Ešte pod vením Šarkoziu e, sme to schválili a revidovali v roku 2013. Takže vlastne, akú hodnotu majú naše zákony, naša legislatívna aktivita? Čo robí komisia? ako e, na kontrolu týchto zákonov a ich dodložovania. Nebolo by lepšie, nepotrebujeme na širšiu diskusiu v parlamente aj medzi inštitúciami, že toto je absolútne, ako ten meč, ktorým tu mávame, je absolútne tupý a nemáme absolútne žiadne nástroje, pretože máme nejaké veci na papíre, ale nedokážeme ich nejakým spôsobom presediť ani odkontrolovať. A jednoducho členské štáty si čista jasná prídu a navrhnú prekročenie 2,1 krát. Vôbec nevieme, kde s tým číslom prišli, vôbec nevieme, ako, si to, ako na toto číslo prišli. My si to môžeme štrajkovať, ja neviem. Hádame sa to v parlamente, ale neviem čo. Mandy Štajer potom hovorí, argumentuje o nejakých znalostiach, iní kolegovia potom reagujú na tieto nevecné pripomienky vecne, ale aby sme mali v takomto netransparentnom konaní sa niečo jednoducho navrhuje, čo je len tak, ako či blesk čistého neba a čo z v e, hľadiska nás ako parlamentu by sme okamžite mali dupnúť na brzdu, pretože inak budeme len na smiech. A preto si myslím, že by sme mali dokázať dať dohromady väčšinu, aby sme to zastavili, tento návrh stiahli a potom sa v kľude bavili o tom, pokiaľ bavili o tom s tými e, 7 rokov to trvalo s tými mesiami za reálnej prevádzky a teraz máme od septembra nové informácie. Mimochodom, keď ten škandál vypukol, tak tu 3. septembra, respektíve nie priamo 3. septembra, ale naposledy sme sa stretli, ale potom 24. septembra, 30. septembra už som sa hovoril, že nikde inde sa neklame a nevádza viac, než pri testách eh, testách a testovaní, testov a testovaní automobilov. Ale že budeme mať natoľko pravdu, to som nevedela. To, že takéto praktiky existujú. O tom sme trošku vedeli. Takže je treba zabezpečiť, aby táto vec takýmto spôsobom e, neopustila náš legislatívny proces a musíme zabezpečiť, aby neviem, potom, ja neviem, starostovia mesta a komun, ktorí o tom sú za to pranírovaní, pretože tí nedokážu tie hraničné dohody e, dodržať. Máme teraz nové stupne Euro 5, Euro 6, no a v mestách sa kvalita vzduchu horší, aj keď sa nám obnovila e, sú tam znova nové vozy a ten dôvod je len to, že to, že to čo vy, e, výfuky produkujú a to, čo je uvedené na tých papieroch, jednoducho neštimuluje. A ten, ak si dáme ten faktor 2,1 a týmto ešte celé zabetonujeme, tak to je úplne koniec. Thank you very much, ma- Ďakujem veľmi pekne, Matias. Pán Kerpendy? Ďakujem, pán predseda. Nebudem opakovať to, čo ste už vy e, sám povedali, či to, čo povedali kolegovia poslanci. Mám iné otázky. V prvom rade, keď som videl výsledok technického zasadnutia, pomyslel som si, že Európska komisia bude sklamaná týmto výsledkom, enormne sklamaná výsledkom, pretože sme počuli isté chýry ohľadne toho pôvodného návrhu komisie, ktoré predložila komisia a toto konečné rozhodnutie sa ani neprebližovalo návrhu, pôvodnému návrhu komisie. Ale prekvapilo ma, keď som čítal tlačové vyhlásenie komisie, komisára, najprv sa tam uvádzalo, že Európa je jediným a prvým regiónom na svete, kde budeme využívať tento postup RDE. A ja som si myslela, že keby sme boli trošičku skromnejší, to by bolo lepšie vzhľadom na to, že to boli Spojené štáty, ktoré poukázali na tento problém. A komisia um, obhajovala toto rozhodnutie a bolo to určite sklamaním pre komisiu a komisára. Čiže otázka, prečo jednoducho neobviníme členské štáty e, za to, že sa nereduje technickým návrhom, to je navrhla komisia? A namiesto toho hráme politickú hru a snažíme sa zmeniť e, faktor konformity nie podľa expertízy komisie, ale podľa politického úsudku. Teda to bola prvá otázka. Po druhé, k spravodlivej, o férovej eh, hospodárskej súťaži. Pani Bienkovská, ktorá je zodpovedná za túto tému v EÚ, ja sa chcem spýtať, že či existuje spravodlivá hospodárska súťaž pre tie spoločnosti, ktoré naplňajú súčasné nariadenie, súčasnú úpravu, ktoré, fungovali, ktoré funguje v roku 2007 a keď teraz počujú, že ich konkurenti, ktorí nenaplňajú literu tejto legislatívy, dostanú ďalších 6-7 rokov na to, aby mohli naplniť túto legislatívu, aby splnili kritéria. Ja si myslím, že to nie je určite férová hospodárska súťaž, férová konkurencia. Tu, tu ide o zmenu eh, pravidiel mm, hry podľa mňa. Po tretie, hovoríte, že komisia e, odsúhlasila v zábere, pretože komisia chcela rýchlo rozhodnutie, nechcela na tom traviť veľa času, ale ak som to správne pochopil, tak mm, veľa sa toho neudialo, alebo veľa sa toho neudeje medzi dneškom a septembrom 2017, okrem teda tých pár pilotov. Um, podľa mojej mojich obmedzených znalostí, tá komisia mala veľa času, aby mohla bojovať za svoj vlastný návrh a možno, že by ste sa nám k tomu mohli vyjadriť. A nakoniec, pán predseda, ešte, pretože e, je mi to, nie je mi to jasné. Čo sa udeje v čase medzi dneškom a septembrom 2017? Pretože máme tu tie staré testovacie metódy, ktoré platia, a začnete pilotmi, začnete pilotné programy ohľadne s tými novými testmi. Čiže máme v prav, budeme mať v, text, v, v praxi dva rozličné typy testov s rozličnými výsledkami. Zverejníme tieto výsledky. Ehm, my za tieto dva roky bude, budeme schopní porovnať výsledky teda tých skutočných emisí a tých laboratórnych testov? A skutočne si myslíte, že počas tých dvoch rokov um, je táto situácia udržateľná a že ju môžeme neustále predlžovať? A to je dosť e, takisto pomerne technická záležitosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pani Girling. Thank you, Chairman. Ďakujem, pán predseda. Všetci vieme, že v roku 2011 DG Grow začalo pracovať na nových testoch. Vedeli veľmi dobre o ťažkostiach a obmedzeniach fungujúceho systému a jednoducho autá nenaplňali um, kritéria. Uh, a technický výbor v maji mm, od, odsúhlasil min, minimálne tú prvú časť dohody. My sme videli tú druhú časť minulý týždeň. Takže stojí, stojí pred nami možno neideálna dohoda. Je jasné, že potrebujeme prechodné obdobie, aby sa tam dali zapracovať aj, aj, aj nové modely a životný cyklus aut. To je, to je v poriadku, ale nie je jasné, a komisia by nám to mala vysvetliť, ako hodnoty prechodného obdobia, akým spôsobom boli vypočítané, kde sme sa k ním dopracovali, odkiaľ pochádzajú tieto číselné údaje, alebo sú len súčasťou mm, mm, nejakej bizarnej aukcie, ktorá sa udiala na technickom výbore? Plánujete urýchli, urýchliť uvádzanie e, nových e, vozidiel? Vykonali ste dopadovú štúdiu, pokiaľ ide o náklady a schopnosť priemyselného odvetvia na tom pracovať? Ja si myslím, že e, toto by malo byť súčasťou rozhodovacieho procesu, ale prečo to nie je transparentné? No, také vágne sa mi to zdá kolegovia hovoria o pri, mm, zabrzdení procesu. Ja mm, musím však povedať, že s týmto nesúhlasím. Ja by som bola e, rada, aby sme to spustili čo najskôr aj z pohľadu skvalitňovania e, ovzdušia. Komisia, v mestských oblastiach, komisia, členské štáty, výrobcovia, um, ktorí, Každý, kto hovorí, že ešte predtým, než tu boli odpájacie zariadenia, že o tom nevedeli, musí žiť na nejakej um, inej planéte. Takže všetci, všetci máme na tom svoj podiel a vnímam tu isté úsilie zlepšiť to a vnímam to tak, že tí, ktorí sú tu nejak na boku a ja si myslím, že um, sú tu aj ľudia, ktorí pracujú pre výrobcov aut a celé, celé hospodárstvo, ktoré vlastne obkolesuje tento proces, pretože je pravda, že toto odvetvie je motorom európskej ekonomiky a preto je dôležité aj pre zelenú ekonomiku, pre, pre čistejší spôsob dopravy. Ja nechcem sa dožiť situácie, kedy budeme naháňať e, jednoduché, ľahko dosiahnutelné ciele a že nebudeme riešiť veci a problémy a že budeme spôsobovať ďalšie problémy a že sa nedopracujeme e, čoskoro k technológiám, novým technológiám a nechcem, a, a že ľudia by potom nedýchali čistý vzduch. Ďakujem veľmi pekne. Bas Eichhout, pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Ja v prvom rade by som chcel povedať, a to je prvá reakcia na Judy Gerling, jednoduché ciele alebo ľahko splniteľné ciele. Myslím si, že mnoho ľudí to takto <laughs> nevidí v prípade automobilového odvetvia, ktoré veľmi efektívne oddeluje svoje kroky a ciele, ktoré by mala dosiahnuť, e, tak e, sa oddelujú zase raz a na konci sa ešte k tomu aj oslabia. I still wonder why, for example. Ja rozmýšľam prečo sú v Spojených štátoch e, e, normy NOx oveľa prísnejšie než v Európe. Zatiaľ čo v Európe v roku 2006 e, sme diskutovali o 80, kdežto napríklad v Kalifornii je ten cieľ 35. Takže o tomto hovoríme, nejde, povedal by som, že to nie je tak ľahko dosiahnutelný cieľ. Dobre, teraz diskutujeme o RDE. V prvom rade som rád, že konečne tu máme nový test nový test, e, ktorý bol už oznámený ešte keď sme sa na, dohodli na Euro 6, čiže viac menej 8 rokov po dohode máme, do, máme už test RDE, ale ja nie som presvedčený vôbec, som zmetený, prečo dávame automobilovom priemyslu ďalší čas, aby sa dopracoval bližšie k cieľu, na ktorom sa dovolíš v roku 2007. Možno, že sú tu isté veci, ktoré sú problematické z nášho pohľadu a je to problematické aj z právneho pohľadu a myslím si, že sa to týka každej politickej skupiny. A ide o to, ide, ide o prechodné obdobie, kde hovoríme, že priemysel potrebuje štodatočný čas na implementáciu nových testov. Toto jednoducho je len ďalším ďalším oddialovaním časovej lehoty, ktorý bol nastavený na to, aby sa naplňali kritériá normy, ktoré sú zakotvené v legislatíve. Teda jednoducho toto bolo na stole, takže prečo a správneho hľadiska by som si rád vypočul počul od komisie, ako počas komitológie môžete oddialiť lehoty niečoho, na čom sa dohodli už v roku 2017, čo malo byť naplne v roku 2014, čiže teraz majú zase ďalší čas v dispozícii, Ako by tieto nové testy boli nejakým veľkým prekvapením? Vedia presne, že e, nastanú, drokovalo sa o ňom, čiže prečo im komitológia umožňuje tých 2,1, to je problematické. A potom ešte povieme, že je tu faktor konformity, ktorý e, vlastne oslabuje ciele a komisia poskytuje ťažké vysvetlenie, kde hovorí o tom, odkiaľ má pochádza tento faktor, statistické chyby a tak ďalej. Ale pokiaľ ja viem, a diskutovali sme o tom, pani komisárka Bienkovská vysvetlovala, ako štatistická chyba, e, ako bola teda v návrhu komisie, že sa dopracovali k 1,18. Diskutovali sme o tých 1,18 pre dlhodobé perspektívy, ale teraz máme na stole 1,5. To znamená, že v postupe komitológie e, sa nastavuje nový cieľ. Teda 120. Nediskutujeme o 80, diskutujeme o 120. A to je nový cieľ na ktorom sme sa dohodli v roku 2017, bol zakotvené v legislatíve, ktorá sa teraz, a teraz sa to oslabuje, mení sa to v rámci komitológie a to nie je akceptovateľné e, pre aké, akúkoľvek politickú skupinu. Nastavíme tu precedens, kedy komitológia, to je technický proces, teraz sa využíva na to, aby sa oddialoval časový, časová lehota na splnenie niečo, na čo sme sa dohodli v roku 2007. Nuž a Nuž a komisia to samotná uzná, pretože oni predkladajú ten návrh a povedali, nuž štatistická chyba, ktorú sme našli, to maximum by bolo 1,18, ale 1,5 je politickým rozhodnutím, to je jasné, to je politické obchodovanie a to by sa diať počas komitológie nemalo. A myslím si, že parlament by mal a musí musí na to poukázať. Urobme to s porozhodovaním a nie komitológiou a preto si myslím, že musíme proti tomuto určite namietať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pani Šeliet Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. to už rokovali a čím rýchlejšie e, toto zavedeme, tým lepšie, ktorých sme si povedali. A druhá vec je e, Európsky orgán dohľadu a o tom sme sa minulý týždeň jednomyselne dohodli v Európskom parlamente v Štrasburgu. Teda získali sme tam väčšinu a ja sa pýtam, ako to vyzerá s týmto Európskym orgánom dohľadu. My okrem iného, a to už povedali ostatní, e, riešime otázku udelovania povolení a tu v podstate udelujeme jednému sektoru väčší manevrovací priestor než inému. A minulý týždeň dal parlament tiež súhlas, ale to súvisia s klimatickou e, dohodou, alebo teda klimatickou konferenciou v Paríži. A vtedy sme hovorili veľmi jasne, a konkrétne to bol môj pozmeňovací návrh, že všetky sektory musia byť e, brané e, rovnako a jednoducho nie je možné dajme tomu, e, povolovanie e, v prípade polnohospodárov, ktorí si chcú postaviť nejakú E, plechovú budovu a riešiť tam nejaké miligramy a tuto proste budú unikať obrovské množstva. Čiže neviem, prečo by sme mali automobilový sektor nejako, e, nejakomu to uľahčovať. Ja som mimochodom bola teraz e, na, na dovolenke a e, videl som všetky tie autá a e, hovoril som aj s ľuďmi a Ľudia hovoria, však toto, o tomto sa vie roky, čo tam robíte v tom parlamente? A ja neviem vysvetliť, že my to tu už riešime celé tie roky a chcem, aby všetci mali skrátka rovnaké podmienky. Ďakujem, pani Thank you, Chairman. Um, the... Ďakujem, pán predseda. Podľa mňa to vlastne vôbec nie je kompromis. Pred 8 rokmi sa sme si dali re, e, limit 80 gramov na milimeter. A teraz hovoríte, že máme kompromis a má to byť 168 mg na kilometr. Takže prosím komisia, aby nám vysvetlila láskavo, čo to je za kompromis, pretože podľa mňa toto rozhodne sa o kompromis nejedná. Už pred 8 rokmi a nie včera sme si dali tú hranicu 80 mg na kilometr. A prečo tvrdíte, že teraz máte kompromisné riešenie na e, limitnej hranici 168? Pár otázok. Keď sa pozrieme na zákon, ktorý sme schválili už v roku 2007, článok 5.1 regula- e, nariadenia Euro 6, tam sa veľmi jasne píše, že 80 mm hranice hodnoty pre NOx znamená žiadny, nie je tam žiadny, e, žiadnu flexibilitu, žiadny nejaká tolerancia ani tak ďalej. Tu teraz komisia hovorí o flexibilite a povedali, že tam bude vlastne 1,0% do 2016 a 50% do roku 2020. A z čoho vychádza komisia pri tomto hraničnom pásme? Z čoho vychádzate, aký právny základ máte, keby ste sa rozhodli, že zmeníte tieto limity, pretože pôvodná legislatíva nemá žiadny takýto nárazníkové pásmo. Druhá otázka. Ak sa pozrieme na obdobie po roku 2020, tak to číslo 0,1,5 ide úplne vlastne proti vlastnému hodnoteniu komisie, tak ako sme si práve vypočuli. Hodno- vy hovoríte, že tam bude ten faktor konformity 1,2. Takže ako ste prišli na to, Takže ten faktor konformity má byť 1,5, čo ide vlastne proti vlastnému hodnoteniu komisie, ktoré je 1,2. A zaujímavé je, z akých štúdií ste vychádzali, aké dôkazy ste vzali do úvahy s tým, že výbor dospel k tomuto faktoru 1,2 po roku 2020. Posledná otázka z mojej strany. Rada by som vedela, ako ste dospeli k odôvodneniu, ohľadne toho, prečo je také ťažké, aby e, e automobilový priemysel dokázal splniť tie limity, ktoré, ktorým sa dohli pred 8 rokmi. Keďže opakovane tu bolo konštatované, že technológie na to, aby sme sa dostali na limity stanovené v legislatíve Euro 6, sú k dispozícii a že to navyše ani veľa nestojí, nejakých 200 eur. E, takže ma zaujíma, čo sa tam myslí komisia. Nám však zvážime, že už existujú naozaj vozidla, ktoré tých 80 mg na kilometr dokážu splniť. Takže dúfam, že konečne mi dáte nejaké konkrétne odpovede dnes, pretože ak ich nedostanem, tak logický záver z toho, ktorý by sme vyvodili, nie je až taký lichotivý. Ďakujem pekne, pani Verder. Ďakujem pekne, pán predseda. Som tieňovou spravodajkyňou hľadne eh, tohoto návrh, respektíve kvalitatívna legislatíva, ktorú sme mm, vlastne minulý mesiac chválili na plenárke. A komisár Zela bolo povedané, že všetky sektory vlastne e, znášajú časť toho bremena na to, aby sme mali čisté životné prostredie. A je dôležité, že všetká legislatíva by mala byť nastavená tak, aby tie národné emisné e, ciele boli splnené. Krajiny ani mesta nedokázali splniť cieľa ohľadne e, kvality ovzdušia kvôli práve oxidom dusíka. Hlavne, aj keď nie, čiastočne, keď nie hlavne kvôli dýzlovým motorom. Podľa štúdie jedna z desiatich dýzlových motorov e, v Európe dokáže naplniť tieto ciele, ktoré máme v rámci NOx. Od roku 2017 do roku 2020 e, dízlové auta e, podľa Euro 6 by podľa teda tohoto návrhu mohli mať dvojité emisie, dvojnásobné emisie a 50% v roku 2020. A naozaj ma desí, keď si predstavím, že aj britská vláda vlastne sa podielala na zjemnení týchto pravidiel. Podľa mňa je to absolútne škandál a vlastne vytvára to náklady a priamo prispieva k umrtiam ľudí. Takže 5 otázok aký dopad bude ten faktor konformity 1,5 mať na schopnosť členských štátov, aby sme sa dopracovali na tie kvality hranice, teda e, kvalitu vzdušia, ktorú sme mali oproti faktoru 1,2. Druhá otázka, či je to naozaj e, dokáže splniť tie cele, ktoré sme si stanovili a či to bude reálne pre nákladné autá a busy, e, autobusy a či je to v súlade s E, e, s tým, čo má komisia ohľadne dodržiavania kvality ovzdušia, predčasné umretia, e, znížiť ho nejakých 52% a ďalej, ako chceme zabezpečiť tomu podvádzaniu s tými e, technickými záležitosťami, či chceme to podvádzanie úplne zastaviť alebo iba obmedziť a zabezpečiť, aby to čistota ovzdušia bola najlepšia možná a to znamená Euro 6. Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda Džavo. Ďakujem pekne. V tejto diskusii v týchto otázkach mi vlastne najviac chýba nejaká jasné vyjadrenie, jasná reč, pretože počujem veľmi veľa e, faktov, čísel odôvodnení, ktoré vlastne nesúvisia s realitou. A to ako na strane komisie, tak rady. Bavíme sa tu o faktore konformity 2,1, čo navrhuje rada. A súhlasím s Matiasom Krotem, že to je vlastne taká srandička. To je, to je výsmech. To nie je žiaden faktor konformity. Vlastne sa to rovná tomu, že zrušíme úplne štandardy Euro 6. Stiahneme ich naspäť. Je to vlastne krok naspäť na štandardy Euro 5. To znamená, ak komisia naozaj sa zaviazala a chce, respektíve chce niečo také urobiť, tak minimum, ktoré môžeme dosiahnuť, je vytvoriť návrh, kde budú nejaké skutočné zámery komisie a nie, že tu niekto hrá hry a, s nejakým faktorom konformity. Ďalší dojem, ktorý z toho mám, je, že ako keby sme to boli na divadelnom javisku nejakí herci v divadelnej hre. Máme tu nejaký návrh na faktor konformity 2,1, všetci sú z toho rozhorčení a útočíme na tento faktor 2,1, ale je to ako, ja neviem, keď podstrčíte kus červenú zástavu tomu bíkovi, ja neviem, ako niekde v Španielsku, aby, sme, aby nás vyburcovali a všetci zase teraz obrátime voči tomu Toreadorovi s tou červenou vlajkou alebo zástavou. Ten pôvodný návrh e, komisie bol 1,6, ten faktor konformity, aj <laughs> to už bol výsmech. Ak mám byť úplne úprimný, a to hovoril už pán Eckhout, veľmi jasne, z technického pohľadu, faktor konformity nemá riešiť žiadne ekonomické ani e, priemyselné problémy alebo hospodárske problémy, ale len iba neistotu merania. A táto neistota merania je 1,2, ako jasne vyplýva z týchto štúdií. Takže akýkoľvek faktor, ktorý bude vyšší než 1,2, respektíve 1,18, je, nie je vlastne žiadnym technickým riešením, ale iba politickým úskokom. A obávam sa, že sa stane potom to, že parlament vlastne bude utočiť na tento faktor konformity 2,1 a nakoniec z toho vyjdeme tak, že budeme mať taký kompromis, treba si 1,6. A to je vlastne to, čo, tí, e, čo oni chcú dosiahnuť. Takže vlastne iba to trošku hráme takú hru že okre, myslím si, že okrem toho, že budeme kritizovať ten návrh 2,1, ktorý ako sa väčšina z nás zhodne je, je hodný kritiky, tak je treba pamätať na to, že kompromis ohľad 1,6 alebo akýkoľvek iný kompromis je tiež politické rozhodnutie, ktoré je e, nezodpovedá technickým parametrom a technickým možnostiam. Ďakujem veľmi pekne, Ivo Belet. Ďakujem, pán predseda. vážení zástupcovia komisie, respektíve komisie hovorili o dokumente, ktorý vytvorila právna služba parlamentu a síce, že Euro 6 je treba rešpektovať v, za teda normálnych podmienok prevádzky. To bola jedna vec. Druhá vec, faktory konformity mm, na tie neútočíme ako parlament, ale ich implementácia je problematická. Právna služba na, vlastne veľmi jasne vo svojom hodnotení a analýzy rozhodnutí e, minulý týždeň konštatovala, že ten druhý návrh e, nariadenia, kde sa hovorí roz, teda rozhodnutí minulého týždňa, e, kde sa vyjadrovali technické odborníci jednotlivých členských návrhov, že tento návrh e, nariadenia ide vlastne za hranice kompetencií, ktoré má komisia. Takže Otázka na komisiu je, vážený pán predseda, ako chce komisia ďalej postupovať, pretože nemôžem predpokladať, že teda predpokladajme, že výhrady parlamentu sa potvrdí na úrovni výborov a plenárky. Neviem si predstaviť, že komisia bude ignorovať stanovisko parlamentu. Takže je komisia pripravená predložiť nový návrh? To je jedna otázka. A druhá podobne ako Ani Schreier už tu spomínala, sa týka schvalovania typu. Máme rozhodnutie parlamentu spred dvoch týždňov, kde sa veľmi jasne e, konštatuje, myslím, že pani komisárka Biankovská minulý týždeň už potvrdila, takže môže mi zastupca komisie potvrdiť, že naozaj komisia má ten zámer vytvoriť návrh ohľadne nového robustného dohľadného E, e, typu schvalovania. Ďakujem pekne slova, pán Danc. Ďakujem. Mne sa tak trošku zdá, že komisia členské štáty v istých ohľadoch si prajú, aby nejak táto vec zmizla zo stola, aby sme už nemuseli o tom diskutovať, že keď nejakým spôsobom trošku e, upravíme ten cieľ, zmasirujeme to, tak, tak to, ten problém zmizne, ale ten problém nezmizne dovtedy, kým nevyčistíme vzduch, ktorý dýchame. To nie je žiaden abstraktný koncept. My sa tu bavíme o znečistení vzduchu a o tej špine, ktorá je vo vzduchu. A otázka na komisiu už tu padla, ešte ju možno formulujem trošku inak. Vezmime si, že toto je vlastne proces spolurozhodovania. A už pred 8 rokmi som v tomto procese k rozhodovania stanovili ciele, ktoré boli veľmi prísne a žiadostivé. Takže aký je potom právny základ v rámci komitológie, že tento cieľ meníme? A pokiaľ výsledkom nebude meniť ten cieľ, ale tam bude nejaká teda zhoda, ehm, ako faktor konformity 1,8, ehm, s tým, že tam bude ten 80 mg, ale nech mi komisia vysvetlí, ako to je, pretože 1,8 krát 80 mg rozhodne je vyššie ako 80 mg a nie menej. Takže my tu robíme nejaký precedent, alebo už sa tu niečo také podobné robilo. Aký je právny základ? Ďakujem pekne, pán Jar. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. No, trošku sa nám mení na paradigma. Nedávno som povedal, niečo v tom zmysle, že či ide o to, či ma, chceme meniť štatistiky alebo realitu. A myslím si, že naozaj nezdá sa mi, že ne, nechceme iba meniť to, ako o tom hovoríme, zmenu paradigmatu, ale chceme zmeniť realitu. To znamená, v laboratórii sme už ten boj vyhrali. Aspoň sme si to teda namýšľali, ale rozhodujúce je, aby sa zmenila tá skutočnosť, aby sa zmenilo niečo v realite. Mám dve otázky na komisiu. Poprvé, máme nejaký prehľad o tom, ako vyzerajú tie údaje v realite, v skutočnosti, či vôbec splňame Euro 5. Ja neviem, možno sme v realite iba na, e, na, na Euro 4. Takže aká je skutočnosť, aký je aktuálny stav vecí? Inak povedané, ktorú normu momentálne splňame z tých euronoriem. A potom je to, myslíme, požiadavka, ak chceme zlepšovať realitu, tak by sme si mali tie reali- ciele stanoviť realistické, ktoré dokážeme naplniť. Druhá otázka, ja tu by som smeroval do vlastných rádov. Kolegyňa už toto hovorila. Či by sme nemali vziať do úvahy, keď vidíme teda aktuálne fakty a po ich zvážení, e, či by sme to nemali trochu nechať postať, aby sme videli, ako to pôjde ďalej. Pretože na jednej strane v polnohospodárstve si dávame vysoké ciele a tu si povieme, no dobre, potr, máme rezervy, zlepšenie, čo sa týka metodológie, technológie, cieľov a tak ďalej. Takže otázka, či sa nevráti k tej predchádzajúcej smernici. Ďakujem pekne. A slovo má komisia. Takže je na vás zodpovedať týchto veľa otázok, ktoré tu zazneli. Veľa šťastia. Ďakujem pekne, pán predseda. Prvá otázka sa týkala nejakých prekladov. Mimochodom tie do, do 23. novembra, čo no vtedy by sme mali mať ich k dispozícii a potom ich dokážeme dať k dispozícii vám. Vaša druhá otázka sa týkala toho, či, ak som tomu správne rozumela, či ten návrh by mohol byť modifikovaný, upravený. Mali sme nejaké stretnutie so zástupcami členských štátov a dospeli sme k tomu, že môžu tam byť urobené isté zmeny, aby sme mali kvalifikovanú venúť väčšinu. Pán Florenc sa pýtal, aký je dopad, alebo ktorí výrobcovia nám hovoria, že tie výsledky technického výboru motorových vozidiel implikujú, že 30 až 50 aktuálnych vozidiel vlastne by museli byť upravené na to, aby dokázali splniť tie limity. Jedná sa samozrejme o naftové motory. A pán Grotes, eh, čo sa týka tejto otázky, jedna sa týkala oxidu uhličitého, to nechám na kolegovi, na Filipovi. Ďalšia sa týkala, ohľad, eh, týkala legislatívy. Samozrejme, je treba si uvedomiť, že už len to, že EU vôbec vytvára konkrétnejšiu a konkrétnu legislatívu, pretože sme si naozaj uvedomili, že skutočné emisie z toho, čo sme e, namerali, je 4 krát vyššie než to, čo e, sa e, ukazuje v testoch. Takže už len to, že zavádzame legislatívu je chválihodné a potrebujeme ju aj implementovať. Komisárka Benkovská hovorila, že naozaj aktuálne pracujeme na reforme toho systému schvalovania tých jednotlivých typov vozidiel, čo je motorov, čo je samozrejme taká zásadná vec, ktorá umožní efektívnejšiu legislatívu. A snáď bude aj rešpektovanejšia. S tým už sme začali. Začali sme teda e, reformovať ten systém, teda povedal schvalovania vozidiel, s tým, že tam budeme mať nejaké klauzuly, e, takzvané safeguard clause, teda o nejakých zábezpekách alebo garanciách. A vo svetle aktuálneho vývoja sa snažíme posilniť to, čo sme už vlastne plánovali. Takže postupujeme tak, ako sme si to viac menej predsazali. Pán Gebrondis komentoval to, nebude nič hovoriť o, o tóne, ktorým e, sa tu vyjadrujem, alebo o tom, čo je v tlačových správach. Ale fakt je, že prax emisí v praxi sa emisie znížia aspoň o dva. O dva hovorí pán rečník. A na konci asi o štyri v praxi. Takže sú to naozaj elementy, ktoré treba, prvky, ktoré treba vziať do úvahy. Je treba pamätať na to, že absencia nejakých tých eh, limitov na RFD, kde Mimochodom, aktuálna situácia je 400 mg na kilometr. Tá reálna situácia. Teraz férová alebo spravodlivá súťaž. To, aby e, vozidlá splňali aktuálne legislatívne požiadavky, neznamená, že to v praxi za normálnych podmienok, že je to ten problém, vlastne častokrát sa stáva, že naozaj nesplňajú tie požiadavky, ktoré sú stanovené v legislatíve, pretože v praxi je to 4 krát vyšší priemer než to, čo je uvedené v legislatíve. Takže v realite je ten priemer naozaj 400 mg. V zásade to znamená, že ak nejaké vozidlo plní tu legislatívne požiadavky, vlastne to znamená, že v realite ich neplní za normálne prevádzky. tohoto pohľadu sa teda ten problém javí ako viac teoretickejší než praktickejší. Otázka je teraz, čo sa stane medzi dnešným termínom a rokom 2017. Nové skúšky budú zavedené ako doplnok k starým skúškam. My sme o tom hovorili už počas pilotnej fázy, ale od 1. januára budúceho roka 2016 skúšky sa začnú používať pre účely monitorovania, že členské štáty získajú možnosť odhalovať tieto diskrepancie a budú zrejme aj mať príslušné informácie. A to nám umožní získať určité poznatky o tom, alebo teda také poznatky, ktoré nám umožňujú prehodnotiť ten faktor konformity, faktor súladu medziročne, čiže to je veľmi dôležitá súčasť celého procesu, vedieť presne, aká miera e, súladu je reálna alebo je potrebná. A teraz, ako sme dospeli k týmto hodnotám? Faktor e, súladu je založený na dvoch elementoch. V prvom rade je tu istá, isté prepojenie na pravdepodobnosť v rámci e, tej samotnej skúšky a po druhé je tu tá skúšobná metóda. Čiže tu hovoríme o skúšobnej metóde priamo na ceste. No a tam sa potom proste nie je jasné, aké, ako sa bude presne zrýchlovať a spomalovať, aký bude presne ten povrch vozovky. Teda je tam určitá neistota. No a e, členské štáty s komisiou sa domnievajú, že tento faktor e, konformity potrebuje alebo treba vylepšiť z hľadiska tej istoty a preto je tam tá revízna doložka, preto sa tam rátame s nejakou revíznou doložkou, pretože keď sa začnú tieto nové skúšky uplatňovať v praxi, získame nové informácie a následne môžeme ten faktor súladu alebo faktor konformity prispôsobiť. A teraz k otázke, alebo teda k pripomienke toho, že v USA sú striktnejšie limity. No, tak ja by som povedal, že eh, USA môže mať eh, niekde prísnejšie limity na e, naftové vozidlá, ale zároveň treba pripomenúť, že tam e, diesel alebo teda naftové vozidlá sú mnoho menej využívané a e, zároveň sú tam o mnoho laxnejšie kritéria na emisie CO2. Takže všetko má svoje pre aj proti. A ešte si pozerám tie ostatné príspevky. Každopádne tá flexibilita alebo tá miera flexibility súvisí s e, so skúšobným protokolom a teda tým, či sa testuje za reálnych podmienok, tak to nie je flexibilita len tak, to nie je len taká zbytočná flexibilita, ale ide o to, aby sa zohľadnili neistoty alebo body, kde môže dôjsť k variabilite podmienok mimo e, skúšobnej metódy. No a táto miera flexibility bola, pod, bola bola predmetom istých sporov, respektíve boli okolo toho rôzne názory na to, aká tá flexibilita má byť a či vôbec má byť. Ale k prepojeniu toho faktora konformity a kvality ovzdušia povedal by som, že priame prepojenie, ktoré možno vedecky dokázať, tam nie je, lebo e, faktor súladu, faktor konformity, ten závisí od globálnych emisí, globálne, globálnej kvality ovzdušia. Takže je veľmi ťažké e, vedecky potvrdiť prepojenie, to znamená emisie oxidov dusíka hrajú veľmi malú úlohu, relatívne malú úlohu v tom faktore konformity ak to redukujeme na prax, tak e, až výskum a vývoj nás dotlačí k lepším hodnotám. My sme hovorili o 400 e, mikrogramoch a ono to bude o mnoho nižšie. A ak bude konformita napríklad 1,2 alebo 1,5, tak to bude znamenať nejakých 24 až 25 mg na kilometr a tam by išlo o zníženie takmer polovicu len zavedením teda zavedením len, len zavedením testu RDE. No a potom to ešte boli ďalšie otázky. A pokiaľ ide o to, čo by komisia rada, rada robila v tejto oblasti, čo by, čo by vlastne rada postupovala, tak eh, my by sme chceli ehm, alebo nechceli by sme eh, predbiehať eh, veci. Nechceli by sme eh, prejudikovať vaše rozhodnutie. Vy udelíte komisii právomoci aj rozsah, v ktorom sa môže pohybovať. Stanovíte vy. A myslím, že to v tejto fáze všetko. Filip, chcete ešte? Nie, takže z našej strany všetko. well, the... Ak si spomínam správne, hovorí predsedajúci, bola tu aj otázka ohľadom CO2. Hmm, neviem, možno si spomínam zle. Pán Hoven. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. No, zjavne si pamätáte lepšie než ja. Ja musím povedať, že možno bolo položených pár takých pol otázok. Myslím, že pán Karl-Heinz Florenc sa pýtal na náklady e, dosiahnutia súladu e, a to, že ako riešiť to, že súlad s limitmi e, pre oxidy dusíka je drahšie dosiahnuť než v prípade CO2. To môžem preskúmať, neviem to takto z hlavy, ale my máme veľa rôznych nákladových kriviek, ktoré sa týkajú CO2 a to bude asi lepšie nechať na kolegov z DG Growth, teda generálne riaditeľstva pre rast, aby porovnali vlastne tie náklady, tú nákladovú stránku dosahovania súladu s normami, ale bola tu otázka, ktorá súvisí trocha s, so situáciou v USA, teda ak som to správne pochopil, tak eh, je tu taká pripomienka v Spojených štátoch existujú určité štandardy CO2, limity CO2, ale veľmi ťažko porovnávať situáciu, pretože zloženie vozidel vozového parku v USA je úplne iné než v Európe. Aj metrika, ktorá sa používa, je trocha odlišná. Napríklad pri ICCT metodika výpočtu zahrňa, alebo teda ukazuje, že celkovo európske štandardy sú trocha prísnejšie než americké. Otázka, či je nejak nejaký súvis medzi e, oxidmi dusíka a CO2, tak historicky po, zase povedané áno, ale nedávno e, vidíme, alebo teda v nedávnej dobe sa začína tá definícia troška e, zužovať a pre benzínové motory platia troška iné podmienky než pre vznetové, takže ono sa, ale je to tým smerom, že sa tento rozdiel zužuje, alebo teraz zmenšuje sa tá priepasť a pravidlá pre oba typy motorov záživové vznetové sú pomaly rovnaké. Ďakujem veľmi pekne. Neviem, či pán Gerbrandy chce niečo ešte povedať. Hlasíte sa? Áno, chcel, chcel by som doplňujúcu otázku položiť. V prvom rade by som sa chcel spýtať, ak každý týždeň ukradnem 5 jablk a policia ma chytí a potom sa budem snažiť dosiahnuť nejakú dohodu o mimosúdnom vyrovnaní, že v budúcich týždňoch budem kradnúť len 3 jablka týždenne, tak to podľa komisie bude veľké zlepšenie, ako e, to hovoríte vy, teda huge improvement oproti súčasnej situácii? To je moja prvá otázka. A druhá otázka, ak e, správne rozumiem situácii, tak dajme tomu medzi dneškom a januárom 2018. E, tá situácia bude taká, že máme dva skúšobné protokoly a výsledky týchto dvoch skúšobných protokolov budú k dispozícii. To je veľmi komplikovaná situácia sama o sebe, ale de facto hovoríte o priemerných emisiách vo výške 400 mg v súčasnosti, to znamená, to bude tá, proste tá hranica, ktorú umožníme alebo ktorú povolíme v nasledujúcich dvoch rokoch. Čiže fakticky tu je v podstate faktor konformity 5 na nasledujúce dva roky. Dobre som to vypočítal? Vážené kolegyne a kolegovia, dostávam, do, dostal som práve množstvo žiadostí o, o slovo a ja viem, že každý by chcel e, zniesť doplňujúce otázky. Ak chcete, môžeme pokračovať aj s tými otázkami, samozrejme, ale v tomto prípade by asi bolo lepšie tú diskusiu odložiť na inokedy, lebo je jasné, že nie sme úplne všetci dokonale spokojní s tou odpoveďou a e, každý by sa chcel spýtať ešte niečo. Ja si však myslím, že e, každý vyjadril svoj názor, každý má svoj názor na túto záležitosť. E, je možné, že o tejto veci budeme hovoriť e, na iných stretnutiach s komisiou, lebo povedzme si tak dnes túto rozpravu určite neuzavrieme. A preto by som chcel poprosiť ostatné kolegyne a kolegov, aby sme teraz nerozbiehali doplňujúcu diskusiu, pretože máme aj ďalšie body. Takže ak komisia súhlasí, tak by sme uzavreli diskusiu a, preš- a odložili by sme aj inokedy. Áno, pán predsedajúci, aby som len raz zareagoval na tieto provokujúce otázky, nebudem riešiť, eh, ne, nebudem sa vyjadrovať k tej prvej veci, ale ten faktor konformity, k tomu by som sa predsa len vyjadril, pretože faktor konformity nie je vo výške piatich tak, takto sa to prezentovať nedá. My máme legislatívu a uplatňujeme určitý skúšobný protokol. A výrobcovia majú možnosť svoje vozidla uvádzať na trh bez ohľadu na toto. Tá, bohužiaľ, ten testovací protokol v súčasnosti nie, nie je dobrý, na tom práve teraz pracujeme. Nikdy v podstate sa neuvažovalo o tom, že by faktor konformity bol 5. Ale e, pointa je, že ten test nám neumožňoval e, zachytiť realitu. My sa snažíme pomocou RD, teda testujeme si v reálnej prevádzke e, tú realitu nejakým spôsobom zmapovať a až na základe toho bude možné hovoriť o nejakých faktoroch konformity. Ale ne, ne, nedá sa povedať, že teraz sme stanovili faktor konformity 5, e, my mapujeme situáciu, bude, bude určite potrebné nejaké prechodné obdobie na to, aby, aby výrobcovia e, tie svoje výrobné programy, modely a vozidla upravili, ale to by nebolo naozaj férové voči komisii, keby ste hovorili, že zavádzame faktor konformity 5. Dobre, pokračuje predsedajúci. Takže uzavreme tú diskusiu. Teraz by sme prešli na nasledujúci bod na našom programe. Je to ústna otázka o spracovaní odpadov z elektrických a elektronických zariadení. Je to otázka na e, zástupcov komisia a pod otázku sa podpísali spoločne Bas Eichhout a Karl-Heinz Florenz. A ja by som chcel poprosiť obi dvoch e, predkladateľov žiadosti alebo otázky, aby hneď na začiatku vysvetlili, o čo ide. Prosím, ktorý z vás páni? Karl Heinz. Eh, Vážený pán predseda. Prepačte, kolegyňa a kolegovia, hovorí predsedajúci. Uzavreli sme ste diskusiu k predchádzajúcemu bodu, ale ak niekto chce opustiť sálu, tak vás poprosím, aby ste to urobili, ale my chceme pokračovať v práci a ja by som poprosil každého, aby sa stíšil, teda tí, ktorí robíte Pán Karl Heinz. Also, wir haben ja in diesem Hause... Ďakujem veľmi pekne. Už sme tu na pôde tohto parlamentu viackrát hovorili o týchto témach, o nariadení starých vozidlách, o jazdených vozidlách a ďalšie a tak ďalej. Otázka je, nakoľko sa Európe darí pri znovu získavaní zdrojov, ktoré už boli nejakým spôsobom použité. Takže napríklad e, elektronika e, a ja, moja maličkosť, sme napísali komisii, kde sme, pýtali sme sa oficiálne, na členské, akým spôsobom chcú členské štáty pokračovať, či sme na správnej ceste, či realizácia tá, ako očakávame, stupeň realizácie sa e, naozaj uskutočnila alebo nie, zdá sa nám skôr, že nie. A pokiaľ vieme, tak sú naozaj hory e, vôbec elektronického šrotu, ktorý, ako vieme, je pomerne aj cený a hodnotný. Skládky, ktoré sa vytvárajú v Európe aj za hranicami Európy bez toho, aby sa naplňovali ustanovenia nariadenia o e, likvidácii elektronických zariadení. Takže nielen, že neplníme tie ciele, ale e, stále sa situácia horší. To ukázala štúdia ktorú e, sme si dali vypracovať. Komisia samozrejme tuto, výsledky tejto štúdie pozná a boli by sme aj komisii vďační, keby nám mohla dať informáciu o tom, na akom, ak, aké ceste sa nachádzame, ako to vyzerá. Prečo je nám to dôležité? Prečo to považujeme za dôležité? Bavíme sa o tzv. cyklárnej ekonomike a tým sa budujeme naozaj úžasné veci, ale to, čo už máme, tie elementy a stavebné kamene, ktoré existujú napríklad trojité, triple E, e trojité Ečko, e, teda ojazdené vozy, staré vozy a tak ďalej, tak tieto veci nám kolabujú. Veci, ktorú sme schválili a vyriešili. A teraz zase nová fantastická konštrukcia, ale na čo budeme stavať niečo nové, keď sa nám rúti ten starý konštrukt? Takže to je moja otázka na komisiu. Thank you very much, Mr. Eckhout. Ďakujem veľmi pekne, pán Eckhout. Vážený kolega Karl Heinz Florenz to v Nemčine povedal dokonale, takže neviem, čo by som mal ešte dodať, buď po anglicky alebo po holandsky. Ďakujem veľmi pekne. Uh, teraz by sme si radi vypočuli stanovisko komisie. Tu pán Julio, Julio Garcia ktorý nás bude informovať a dá nám odpoveď, poskytne nám odpoveď k, tej, k tejto otázke. Good afternoon. Príjemné popoludne. V prvom rade by som chcel poďakovať eh, autorom otázky. O, môžem povedať, že vítam túto príležitosť eh, hovoriť o výzvach, to, čo je stále pred nami v otázke správneho spracovania odpadu z elektronických a elektrických zariadení. Ako iste viete, toto je jedna e, z najrýchlejšie rastúcich e, oblastí spracovania odpadu a najlukratívnejších. A z hľadiska obehového hospodárstva je veľmi dôležité, aby sme dosiahli vysokú mieru zberu aj e, recyklácie alebo ďalšieho spracovania. A táto ústna otázka pokrýva veľmi širokú, širokú plochu nie je to jedna otázka, je to prakticky 5 otázok, ktoré otvárajú mnoho e, ďalších záležitostí týkajúcich sa implementácie smernice o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení. Teda v angličtine je tá skrátka WE. A ja tie otázky prejdem jednu po druhé, a budem sa snažiť hovoriť stručne, ale e, myslím, že e, by sme chceli, nechceli by sme nechať ani jednu otázku nezodpovedanú. Prvá, teda, prvá otázka. Čo e, komisia vyvodila zo štúdie CEVIT? Um, fakt je, že e, zistenia tejto štúdie pre nás nie sú veľkým prekvapením. My sme totiž e, už v minulosti zaznamenali nepriame priame informácie o tom, že pomerne veľká, veľké množstvo tohto elektrického elektronického odpadu je buď ilegálne exportovaného do zahraničia, alebo sa e, nelegálne spracúva e, v Únii a tu je evidentná potreba posilnenia kontrolných mechanizmov. E, legislatívne nástroje máme, najmä po prepracovaní smernice o spracovaní elektrického elektronického odpadu, len ich treba účinne presadzovať v praxi. Smernica v prvom rade obsahuje špecifické opatrenia, ktoré zabraňujú preprave nefunkčného elektrického elektronického zariadenia alebo zariadení do rozvojových krajín, dáva do rúk národným inšpektorom možnosť vykonať kontrolu akékoľvek zásielky, pokiaľ je podozrenie, že dochádza k nelegálnemu vývozu odpadu. A e, toto je veľmi dôležitý nástroj. Teda e, bremeno, dôkazné bremeno je e, na držiteľovi, respektíve majiteľovi týchto zariadení, tohto odpadu, alebo teda, pardon, tohto, e, tohto predpokladaného odpadu. Teda on má dokázať, že nejde o odpad, ale o funkčné zariadenia. Po druhé, e, smernic, pardon, nariadenie o e, preprave odpadu bolo tiež pozmenené, aby zodpovedalo tejto situácii vstúpi do platnosti 1. januára budúceho roku a my, my dávame členským štátom do rok väčšie právomoci, pri kontrole týchto eh, zásielok eh, od 1. januára 2017 budú, budú možné kontroly aj na základe určitého, určitého rizikového profilovania, teda budú sa môcť vykonávať určité minimálne počty kontrol zásielok. Samozrejme, čo e, e, budú tie vnútroštátne orgány kontrolovať, je na nich, teda mm, fungujú tam v každom členskom štáte iste oficiálni inšpektory. E, No a na európskej úrovni e, budúci mesiac rozbehne komisia iniciatívu, ktorou cieľom, ktorej cieľom je identifikovať nedostatky v implementácii smernice OEEZ, teda spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení, o možnosti recyklácia, o boji proti e, nelegálnemu obchodovaniu s takýmto odpadom. Pri implementácii tejto iniciatívy budeme spolupracovať so sieťou Eh, eko, mm, environmentálnych inšpektorov v Európskej únii, ktorá už rozbehla niekoľko projektov na boj proti nelegálnemu nelegálnej preprave elektronického a elektrického odpadu a tiež by sme chceli eh, skúsenosti týchto inšpektorov zapracovať do usmernení, ktoré hm, budeme vydávať eh, a ktoré sa dostanú aj do vykonávacích predpisov k nariadeniu o preprave odpadov. No a e, ďalej je tu, sú tu občianské projekty a e, pracovná skupina Interpolu e, sa zaoberá touto otázkou porušovania legislatívy v oblasti odpadov v rámci riešenia deliktov v oblasti poškodovania životného prostredia a Eh, Interpol aj organizuje podujatia, kde sa môžu experti v tejto oblasti stretávať. No a eh, zameriavame sa tiež na posilňovanie bilaterálnej spolupráce a podporujeme niekoľko projektov, ktorých cieľom je eh, zlepšiť zvýšiť kapacitu v rozvíjajúcich sa krajinách a rozvíjame tiež napríklad spoluprácu v colnej oblasti s Čínou, kde sa zameriavame špecificky na zásielky obsahujúce odpad. A záverom by sme tiež chceli pokračovať v našich medzinárodných aktivitách, a to osobitne e, v oblasti vývoja a implementácie technických usmernení e, platiacich pre cezhraničnú prepravu odpadu. E, ide teda o bazilejskú konferenciu, ktorá sa konala začiatkom tohto roka. A teraz k tej druhej otázke, aká situácia panuje v otázka implementácie smernice v členských štátoch, osobitne z hľadiska miery e, zberu, e, percenta e, recyklácie a ostatných parametrov. Tu by som chcel povedať, že súčasný cieľ komisie, ktorý je formulovaný v článku 7 smernice WI, teda v kilogramoch na, na hlavu, bol dosiahnutý, alebo teraz sa implementuje. A celková situácia e, nie je zlá. E, a ostatný e, rok, za ktorý existujú údaje, je 2013 a ešte stále síce chýbajú určité informácie a v smysle údajov, ktoré boli predložené Eurostatu, len 5 členských štátov nesplnilo cieľ zberu týchto zariadení a niektoré z týchto piatich členských štátov sú veľmi blízko, teda to nesplnenie nebolo až také tragické. Miera um, plnenia uh, cieľov recyklácia a prepracovania e, e, v zmysle príloh smernici. E, tam tri ciele nesplnili. Ciele recyklácie pre Eh, automatizované počítačové zariadenia, napríklad z telekomunikácií. Štyri členské eh, štáty nesplnili eh, tiež ciele pre automatické výdajné stroje a ďalšie tri členské štáty nesplnili cieľ v oblasti telekomunikačných zariadení a spotrebiteľských alebo spotrebných zariadení. A v rokoch 2010-2012 bolo vyše 2000 prípadov nahlásených nelegálnych e, zásielok e, odpadu, podľa mm, z ktorých asi 15 e, bolo reálne zistených, alebo teda reálne odhalených ako nelegálny odpad elektrický, elektrické elektronické povahy. A e, Došlo síce k nárastu, k poč- e, nárastu počtu ohlasovaných e, prípadov, ale to nemusí byť zlé, nemusí to proste byť negatívna informácia. Môže ísť o to, že inšpekcie sú, že kontroly sú efektívnejšie a že sa zvyšuje teda, že sa zvyšuje počet odhalených nelegálnych zásielok. A teraz by som sa venoval 4. a 5. otázke, ktoré súvisia s Ehm, so zvyšovaním ehm, miery ehm, zberu pre rok 2016 e, pre rok 2015 a 2016 my e, sme boli požiadaní, aby komisia poskytla jednotlivé miery zberu pre jednotlivé členské štáty a ja by som tieto dve otázky zlúčil, pretože my sme rozbehli štúdiu, v rámci ktorej boli analyzované obidve tieto témy. A teraz pokiaľ ide hm, o realizovateľnosť nových cieľov zberu pre rok 2016, ale aj rok 2019, tak hm, zistenia štúdie, ktorá hm, bola práve ukončená, ale ešte nebola ani publikovaná na webe Európa, tak tieto zistenia naznačujú, že niektoré členské štáty možno nesplňa e, cieľ, ciele, pokiaľ, ak teda nebudú riešiť isté, e, isté nedostatky v implementácii. Ide o najmä vysokú mieru e, štatisticky nezisteného zberu a nedostatočne rozvinuté monitorovacie schopnosti. E, členské štáty oznamujú, že je potrebné, teda vieme, že v 10 členských štátoch je potrebné prijať opatrenia, kde v roku 2010 boli, e, bol zber, e, alebo teda bol, bol, bol, bol zber toho odpadu tak nízky, že predstavoval len 30 celkového predaja týchto zariadení. No a tu potrebujeme vlastne zaviesť opatrenia na zlepšenie situácie v členských štátoch, kde tento, táto miera zberu je nízka. A toto určite budeme riešiť v tej iniciatíve na e, podporu e, plnenia opatrení smernice. Ale ako som povedal, toto e, výsledky z tohto projektu budú k dispozícii až budúci rok. A štúdia tiež hovorí o možnosti prenášania parametrov medzi jednotlivými typmi odpadu, elektrického a elektronického odpadu. A štúdia hovorí o tom, že takéto individuálne ciele by mohli byť prínosné z hľadiska ekonomického, environmentálneho a sociálneho. Avšak tiež e, konštatuje to, že by bolo komplikované stanovať ciele na európskej úrovni vzhľadom k tomu, že podmienky v jednotlivých členských štátoch sa veľmi výrazne líšia. A preto by to bolo asi nepraktické. A okrem toho sa domnievame, že by mohlo byť kontraproduktívne stanovať individuálne ciele zberu, ak nebol ten celkový cieľ zberu e, implementovaný v praxi. No a e, komisia v tejto chvíli neplánuje novelizovať, pardon, plánuje novelizovať e, smernicu WE a chce doplniť do cieľov zberu konkrétne ehm, kategórie odpadu, ale stanovenie tých národných cieľov by mohlo byť užitočným, užitočným nástrojom na podporu e, splnenia toho celkového cieľa zberu, ktorý je e, stanovený v smernici WE. Posledná otázka, aká je aktuálna situácia v oblasti štandardno minimálnej kvality pri spracovaní odpadu. My v spolupráci s Európskou organizáciou pre normalizáciu pracujeme na vytvorení európskych noriem a tieto normy by mali hovoriť o spracovaní odpadu z elektrických a elektronických zariadení a mali by odrážať súčasný, ehm, súčasnú situáciu a moderné technológie. A celý súbor týchto noriem, vrátane noriem, ktoré budú určené pre prax, by mal byť zverejnený koncom budúceho roka. V každom prípade e, Cenelek momentálne pracuje na týchto normách, niektoré z nich už boli aj zverejnené. No a e, sú, tu, sú, sú medzi, tým medzi týmito publikovanými napríklad Všeobecná norma pre e, spracovanie elektrického a elektronického odpadu, ehm, normy pre spracovanie odpadu z lámp, takisto normy pre prepracovanie a tiež pre likvidáciu plochých eh, zobrazovacích panelov. A eh, tiež boli publikované eh, technické špecifikácie pre odstraňovanie znečistenia životného prostredia v prípade elektrického a elektronických zriadenia. Takisto v prípade odstraňovania znečistenia zaradení po konci životnosti, e, ktoré obsahujú hydrofluorokarbony. A e, e, keď tie normy budú, alebo ten balík norm bude publikovaný kompletne, tak by sme chceli schváliť delegovaný akt, ktorým by sa stanovila ekvivalencia týchto noriem aj pre spracovanie tohto odpadu v tretich krajinách. Takže ja sa ospravedlňujem, že som hovoril tak zdlhavo, ale úprimne povedané, e, tá otázka, to nebola ani tak otázka, ako skôr dotazník, a, e, a preto som musel jednoducho poskytnúť všetko tie informácie. Každopádne ja som rád, že tieto otázky nám chodia, že na ne môžeme odpovedať. Ako som povedal, e, som ochotný odpovedať na akúkoľvek otázku, ktorá vás bude zaujímať. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Veľmi pekne. Neviem, či sa kolegovia chcú vyjadriť, položiť otázky. Karl Heinz? Ten musí. Ďakujem veľmi pekne za obšírne informácie zo strany komisie. Pýtam sa na ohľadne členských štátov. Hovoríte, že sa situácia líši, niektoré členské štáty sa blížia k splneniu. Sú tu aj štáty, ktoré sa značne odchylujú, štáty, ktoré sa angažujú, štáty, ktoré majú nedostatky, štáty, kde sú obrovské prístavy, odkiaľ sa to exportuje, Ďalšia otázka. Hovorili ste, že potrebujeme viac kontrol. To chápem, ale zaujímalo by ma, kde by sa to chcelo kontrolovať. Chceli by ste lepšie motivovať členské štáty, aby kontroly uskutočňovali, alebo by to chcela komisia samotná? Neviem, môže to komisia vôbec sama e, takéto niečo prevádzkovať? Kto má lepšie kontrolovať? akú lohu to bude zohrávať pri diskusiách o novej legislatíve. Má tu byť základ, na ktorom je možné ďalej budovať. Každopádne ešte raz ďakujeme za zodpovedanie tejto otázky. Ďakujem, pán Eckhout. V prvom rade ďakujem veľmi pekne a ja za skutočne súhrnú a veľmi dobre rozpracovanú odpoveď na otázky je tu e, však jedna ešte taká politická otázka, ktorá tu nad nami vysí a síce to tkvie v tom, že nezákonné obchodovanie s odpadom nie je určite novou témou, novým problémom. Štúdia poukazuje na to, že mm, poukazuje na škálu problému, ale my sme samozrejme si toho boli vedomí. Ja by som chcel počuť od komisie, že ich zámerom je, že o tri roky nebudeme opätovne diskutovať e, o nezákonnom e, spracúvaní a tak ďalej. Čiže problém tu je, ja viem, že veci sa riešia, áno, zodpovedali ste, ale bude, vyrieši sa aj táto vec, aby potom o tri roky sa to celé zase neopakovalo. Snáď na konkrétnejšiu notu. Uh, ako ste vy samotní povedali. Otázka je zásadná v prípade obehového hospodárstva. Vieme, že 2. decembra e, sa zverejní návrh ohľadne obehového hospodárstva. Môžete to špecifikovať? ktoré konkrétne témy budú súčasťou balíčka pre obehové hospodárstvo na účely riešenia tejto otázky. Teda možno nie hneď teraz, ale čo je v prípravnej fáze, čo ako môže prispieť obehové hospodárstvo. Keby ste nám to trošku objasnili, to by som určite uvítal. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Nikto? Keď on Uh, Mr. Uh, Florence. Pán Florence položil otázku. Myslím, že mal na mysli konkrétne nezákonný vývoz tohto typu odpadu. Sú tu isté čierne e, miesta v rámci EÚ, e, nie je prekvapením, že hlavné trasy obchodovania s takýmto odpadom prúdia veľkými prístavmi v Európe a mali by sme sa preto zameriavať aj v prípade našich e, inšpekcií práve na tieto lokality. Určite, pokiaľ ide o e, zberné kvóty, recikláciu, tam sa objavujú značné rozdiely e, pri porovnávaní jednotlivých členských štátov. Ja som už povedal, pri propagácii e, iniciatívy budúci rok sa zameriame na medzery, ktoré existujú v členských štátoch, ktoré, ktorých tá implementácia nie je ideálna. Toto nie je prvá iniciatíva na propagáciu dosahovania súladu, na podporu súladu. V súčasnosti vykonávame iniciatívu v prípade odpadu, e, odpadu v mestách. Máme iniciatívu, ktorý, ktorá sa týka e, hazardného alebo teda nebezpečného odpadu riešime i otázku budovania e, stavebného a demolačného odpadu. Takisto sa zaoberáme aj autami, ktoré už ne, nefungujú, neslúžia. Riešime aj otázku um, odpadu, o ktorom nemáme žiadne informácie, nevieme, kde sa nachádza v prípade LEV. Čiže ide nám o to, aby sme identifikovali, kde tkvejú problémy s implementáciou, aby sme si zdiagnostikovali situáciu, ako to vyzerá v 28 členských štátoch a aby sme identifikovali možné riešenia vychádzajúc z osvedčených postupov Eh, k druhej otázke. Robíme maximum, venujeme veľké úsilie na skvalitňovanie implementácie. Nemôžeme 100% uistiť že o pár rokov sa problémy vyriešia. Sa všetky problémy vyriešia, ale ja som, si, ja, ja som presvedčený, že v nadchádzajúcich rokoch sa nám podarí um, pokročiť, pokiaľ ide o skvalitňovanie k, hospo- k obehovému hospodárstvu. No už k tomu vám veľa povedať nemôžem. osob, jednotlivé návrhy, ktoré budú súčasťou balíčka. Nuž, jediné, čo k tomu môžem povedať, navrhneme opatrenia, ktoré budú riešiť to, čo nazývame druhá časť cyklu a to je práve dôležité z pohľadu hospodárenia s elektrickým elektronickým odpadom. Riešiť sa budú otázky ako opraviteľnosť, opätovné využitie, trvácnosť. To sú veľmi dôležité aspekty eh, v prípade tohto typu odpadu budú tam aj návrhy na um, rozvoj trhov so sekundárnymi surovinami, zdrotnými surovinami, um, zdrotnými materiálmi, aby sme ponúkli isté stimuly na recykláciu a potom môžeme do toho, do legislatívnych návrhov aj minimálne požiadavky, pokiaľ, idú, pokiaľ ide o rozšírené zodpovednosti výrobcov. No a to je dôležité aj z pohľadu eh, hospodárenia s týmto odpadom. Ako iste viete, sú tu režimy, platia isté režimy, ktoré fungujú v EÚ teda schémy EPR, cieľom ktorých je um, spravovanie, hospodárenie s týmto typom odpadu a um, tieto uh, režimy nevždy fungujú ideálne. Čiže myslím si, že cestou balíčka obehového hospodárstva, bez toho, aby som tu ponúkal nejaké podrobnosti, ktoré ani k dispozícii v tejto chvíli nie sú k samotnému obsahu nadchádzajúceho návrhu. Nuž budeme si, e, budeme si na to musieť vyčkať, ale myslím si, že to bude mať určite pozitívny dosah na e, hospodárne s týmto typom obsahu, nielen pokiaľ ide o recykláciu a tak ďalej, ale aj pokiaľ ide o samotnú prevenciu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Môžeme tento bod programu uzatvoriť, môžeme ísť k ďalšiemu programu. Máme tu otázku na ústne zodpovedanie, pokiaľ ide o zriedkavé typy rakoviny, výmena názorov s našimi zástupcami z komisie, takže nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Každý rok 540 tisíc európskych občanov je diagnostikovaných ne, s nejakým spôsobom, e, nejakým zriedkým typom rakoviny. Mm, mnohé z týchto typov rakoviny nie sú zriedkavými, pretože predstavuje 22 všetkých typov rakoviny, ktoré sú diagnostikované v Európe. Po 5 rokoch je miera prežitia nižšia pre ľudí, ktorí trpia zriedkavým typom rakoviny, ak ich porovnáme e, s tými, ktorí trpia tzv. bežnými typmi rakoviny. A pravdepodobnosť, že neprežijú, je mm, 18, o 18 vyššia než u tých, ktorí trpia ehm, rozšenejším typom rakoviny, ako napríklad ehm, rakovinou prsníka či rakovinou hrubého čreva. Väčšina tých, ktorí trpia zriedkavým e, e, typom rakoviny, je napríklad, tu môžu byť napríklad rakovina ako rakovina krku a tak ďalej. 43 tisíc Európanov ktorí um, zomrú na tento typ rakoviny. U mnohých z nich je táto rakovina diagnostikovaná, keď už je v pokročilom štádiu. Určite sú aj rozdiely a miery prežitia. Um, tie rozdiely samozrejme medzi členskými štátmi vo východnej Európe len 27 pacientov prežije viac ako 5 rokov, kdežto celkovo v Európe je miera prežitia až 40 Tieto údaje popisujú smutnú a frustrujúcu realitu, sú jasným dôkazom toho, že ak dojde k diagnostike skôr a, a ak sa pacient lieči, tak miera prežitia je až 80-90%, čiže skorá diagnóza a prístup ku kvalitnému e, ku kvalitnej starostlivosti musia byť zabezpečené v Európskej únii. Ak európske inštitúcie chcú dať skutočnú šancu na prežitie takýmto ľuďom, komisia musí uznať minimálne normy, ktoré, sa, ktoré by sa týkali zdravotníckých služieb v prípade týchto e, typov rakoviny a musí zabezpečiť, aby existoval primeraný prístup k vysokošpecializovaným službám, aby existovali referenčné centra a tak ďalej. To je veľmi dôležité pre takýchto pacientov a preto by som sa rada spýtala zo pár otázok. Aké kroky príjme komisia? Pri, aké, aké kroky príjme, aby sme zabezpečili, že tieto typy rakoviny budú diagnostikované včas, najmä pri tých typoch rakoviny, kde je vedecký dôkaz, že sú liečiteľné, ale kde neexistuje primeraná zdravotnícka infraštruktúra na ich liečbu. A kde možno využiť aj, Euró- aj európske fondy, európske projekty, kde by bolo možné pripraviť e, záväzné normy ktoré by platili v celej EÚ a ako komisia zamýšľa uplatniť monitorovanie, monitorovanie týchto noriem a aký bude ich dosah na pacientov. Ďakujem veľmi pekne za komisiu. Teraz pán Michal Hübel, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa skrývam tu. Ďakujem za položenú otázku, ktorá sa týka zriedkavých typov rakoviny. Áno, je to vec, ktorá vyvoláva určite obavy. Um, závisí to aj od... Sam povedali ste, že e, tu prevláda obava, um, že tu hovoríme že sa to berie dohromady, keď sa hovorí o celkovej záťaži a tak ďalej, ale my spolupracujeme s členskými štátmi, pokiaľ ide o e, rakovinu a zriedkavé choroby. Mm, vy ste hovorili o e, včasnej diagnóze, to súvisí aj s prístupom k terapii a liečbe a to súvisí aj s klinickými štúdiami. Mm, a to súvisí aj s otázkou dostupnosti registrov a tkanivových buniek a je tu aj dôkaz, že relatívne miery prežitia teda sú horšie, než v, ak porovnáme tieto typy rakoviny s bežnejšími formami rakovinami. Situácia sa samozrejme v EÚ líši. Aj nerovnosť medzi členskými štátmi je v tomto kontexte dôležitá pokiaľ ide o eh, prevenciu, neexistuje špecifický prístup, pokiaľ ide o prevenciu, ale prevenčné opatrenia, ktoré odporúčame v rámci kódexu, môžu prispieť k prevencii aj v prípade teda týchto typov rakoviny, napríklad v prípade rakoviny krku či hlavy. To sa týka vašej otázky, ak sa pozriete na niektoré z týchto záležitostí, ktoré súvisia e, s fajčením, alkoholom, slnením sa, s dentálnou hygienou, ústnou hygienou a tak ďalej human pap, vírusom ľudského papilomu a tak ďalej. Čiže tam, kde funguje liečba, tam podporujeme členské štáty, aby skvalitnili e, poskytovanie svojich služieb rozličným spôsobom. Ide tu o otázku príležitosti smernice uplatňovania pacient, práv pacientov cezhraničnom kontexte. Tam sa hovorí o európskych sieťach, kde sa špeciálne zameriavame na zriedkavé choroby a je zrejme, je jasné, že v týchto prípadoch mnohé z týchto zriedkavých chorob, ktoré e, pokryjú referenčné siete, budú pokrývať e, aj zriedkavé typy rakovín. Ako viete, ďalším spôsobom zlepšiť prístup k efektívnej liečbe je autorizácia um, sirotských liekov cestou mechanizmu, kde 60% týchto sirotských produktov, ktoré, ktoré autorizuje um, Európska agentúra, bolo práve v prípadoch takýchto zriedkavých typoch rakoviny. Vieme, že sú tu problémy s prístupom k novým inovatívnym um, liekom že situácia sa rôzni, aby sme mali lepší obraz o situácii, tak sme naozaj spustili projekty, o ktorých ste hovorili počas svojich e, vlastne v týchto otázkach RareCareNet a RareCare, projekt RareCare a mm, to bol predchodca, tam sme riešili ukazovatele pri týchto typoch rakoviny a riešili sme uh, jednotlivé otázky týkajúce sa diagnostiky a liečby. Zameriavali sme sa aj na detské rakoviny a tak ďalej. Zameriavali sme sa na diagnostiku pediatrickej onkológie. Samozrejme, tých projektov bolo viac, prebieha pre, prebehlo v rámci týchto výskumných programov viacero aktivít. A na základe tohto všetkého máme pocit, že dozrel čas, aby sme členské štáty do toho zapojili štruktúrovanejším spôsobom. Um, aby sme otázku riešili. Viete, že sú tu stratégie, ktoré sa týkajú rakoviny a zriedkavých chorob, ale aby sme skutočne premostili tú medzeru medzi nimi, tak sme spustili v rámci pracovného zdravotného programu v roku 2015 nov, nov, nový akčný plán, ktorý sa týka, alebo teda tento nový akčný krok, ktorý sa týka týchto typov rakoviny. Ako viete, ide tu o spoločný krok e, príslušných orgánov, členských štátov a komisiou. Dúfajme, že sa to spustí začiatkom budúceho roka, aby členské štáty mohli spoločne pracovať lepším, štrukturovanejším spôsobom, vychádzajúc zo záverov a akčných krokov, ktoré, o ktorých hovoríte aj vy vo svojej otázke a ktoré ste vyuviedli a ktoré sú prvnými miestami, napríklad registrácia, prístup k informáciám, dôraz na zriedkavé typy rakoviny u detí. Základným e, rámcom základný rámec je popísaný v zdravotnom programe na rok 2015, ale postup diskusie o konkrétnom obsahu začne len v nadchádzajúcich dňoch, mesiacoch, kedy nominované um, príslušné orgány, komisia a ďalšie zúčastnené strany ako zdravotnícke organizácie sa stretnú a budú diskutovať o ďalších rysoch e, tejto práce. Ja vám teraz nedokážem povedať, áno, to, tento balíček bude vyzerať takto a takto, ale e, vyjasní sa to v nadchádzajúcich mesiacoch, keďže to práca neustále prebieha, ale je, je, je zrejme, že keď začneme spolupracovať s členskými štátmi na tomto dôležitom poli, tak sa členské štáty samotné zavezujú k tomu, že sa budú otázke venovať tejto otázke, pretože niekedy, niekedy jednoducho e, otázka zriedkavých rak, typov rakoviny zostáva trošku pozadu, čiže mm, my to takto chceme, takto chceme na tom pracovať Chceme, aby sa to koordinovalo aj v kontexte dvoch koordinačných skupín, ktoré riešia rakoviny a zriedkavé choroby. Takže toľko na teraz. Ďakujem veľmi pekne. Ja teraz eh, odovzdávam slovo našim členom. Nech sa páči, pani Krostet. Áno, ďakujem veľmi pekne. Tiež by som sa chcela vyjadriť. Súhlasím kolegyňou um, vždy som sa zaujímala napríklad o rozličné pediatrické formy vzácných typov rakoviny, rakov, je to rakovina pankreasu napríklad. Pacienti, ktorí trpia týmito zrkými typmi rakoviny, trpia niekoľkonásobne. Jednak teda, že je to rakovina, je to aj zriedkavý typ rakoviny, majú problém sa s tým vyrovnať. Mm, sú tu nerovnosti, nepomer v liečbe pacientov. Nie je veľký záujem, bohužiaľ, o tieto typy rakoviny zo strany inštitúcií. Neexistujú prostriedky na výskum týchto vzácných chorôb. Čas, diagnostikuje sa neskoro častokrát a ja som sa zúčastnila aj pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberala zhubnými nádormi. Často to trvá 5 až 6 rokov, než sa podarí diagnostikovať niektoré typy rakoviny, čiže to je prídlho, potom už vlastne nie je možné úspešne zasiahnuť a e, chorobu vyliečiť. Mm, informácie pre pacientov, spolupráca medzi členskými štátmi, nuž, e, e, tam ide o to, aby sme sa aby sme sa snažili o zlepšenie prevencie, včasnú diagnostiku. Ako hovorila komisia, ide tu o zavedenie referenčných centier, No to už predpokladá aj smernica o cezhraničnej starostlivosti. Postupujeme tu pomaly, sú tu členské štáty, ktoré odmietajú zaviesť sieť referenčných centier. A ktoré to celé brzdia, aby sa nemuseli nejakým spôsobom angažovať pri aplikácii, pri uplatňovaní smernice ehm, o cezhraničnej starostlivosti. Zaujímalo by ma, ako komisia ako chce komisia urýchliť zavádzanie a ako chce vyvíjať tlak na členské štáty, aby postupovalo rýchlejšie, postupovalo rýchlejšie. Potom ešte jedna otázka, klinické testovanie. tie potrebujeme na to, aby sme mohli testovať nové prípravky. Vieme, že ide o komplikovanú vec, najmä pri, teda, pri zriedkavých typoch rakoviny. Tie prípravky sú často personalizované, čas, veľmi ťažko sa zháňajú. Mm, zaujímalo by ma, čo komisia dokáže urobiť na to, aby sa podmienky klinického testovania zlepšili ako chce zverejňovať ich výsledky na Európskej Ďakujem veľmi pekne, pán Peličíny. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja som si, ehm, ja som si teda prečítal túto otázku. Samozrejme je to dôležitá téma. Všetci súhlasíme s tým, že treba o tom hodkovo diskutovať, ale všimli sme si, že v otázke sa hovorí o rakovine hlavy a krku, hovorí sa o chýbajúcich prostriedkoch na liečbu týchto rakovín ho, pýtame sa, čo chce robiť komisia, aby podporila členské štáty a tak ďalej a teda hovorí sa, hm, hovorí sa tam o tom, že e, jednoducho v prípade tých, tohto typu rakoviny nie sú v dispozícii lieky a prípravky, ale je zrejme, že táto problematika závisí od toho, že čo rozumieme pod e, zriedkavým nádorom pretože nie vždy je liek k dispozícii. Čiže definícia zriedkavého nádora, ktorá, ktorá nie je jasná ani vo vede, ale keď sa pozrieme na štúdiu, ktorú, ktorú citovala komisia, teda Rare Care, teda Rare Care in Europe, teda zhubné nádory, ktorých je menej ako 600 tisíc a ale ak sa pozrieme na zoznam týchto patológií, tak si všimneme, že napríklad prvá skup, prvú skupinu tvorí, tvorí um, nádor epitelu, um, um, tam sú ako sklamozný karcinóm, adenóm adenom sklamozný a tak ďalej. Čiže potom v druhej skupine sú epitelárne nádory, um, tam sú teda opätovne s plamozný karcinom a tak ďalej. Sú tam rôzne skupiny, ktoré spolu tvoria nádory hlavy a krku. Čiže je tam viac ako 100 rozličných patológií, ktoré môžu tvoriť e, tento konkrétny nádor. Existuje teda, sú dobre definované e, liečby ako chemoterapia, biologická liečba a tak ďalej. A sú známe aj pro, liečebné protokoly, ktoré kombinujú tieto tri metodiky, samozrejme ešte okrem chirurgie. Hovoríme o chorobe, ktorú ak vezmeme individuálne, tak zistíme, že tam do toho spadá strašne veľa vzácných tumorov, ale ak si to vezmeme z pohľadu liečby, tak často tá liečba je pokročila, takže ak teraz chceme vyliečiť chorobu, ktorá z pohľadu definície, kde existuje problém s liečbou, ale v skutočnosti ju dokážeme liečiť výborne a na vysokej úrovni a minieme určité prostriedky na to, ak náhodou aj nepôjde o, o, o zriedkavý nádor. Preto hovorím, je dobre si definovať, čo je to zriedkavý nádor, pretože finančné prostriedky naozaj musia prúdiť smerom na tie choroby, ku ktorým neexistuje alebo ktorých je liečba veľmi problematická. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne a týmto dodávam slovo komisii. Ďakujem za tieto otázky, ktoré sú naozaj veľmi relevantné a aktuálne. Je jasné, že ak sa pozrieme na aktuálne, na, na tie skutočné rozhodnutia v tom, ako je zorganizovaná e, starostlivosť a liečba inštitucionálna, tak vidíme, že to pomerne úspešné z hľadiska toho, že sa nám podarilo podporiť krajiny, aby si vytvorili plány, celonárodné plány na e, boj proti rakovine, e, prevencia, screeningy, podporujeme ich v vzájomnej spolupráci a tak ďalej. Takže to je jasné. Niekedy to naozaj trvalo dlho, dlhšie než sme čakali a podarilo sa v mnohých oblastiach. Ale myslím si, že v súvislosti s európskymi referenčnými rámcami, keď sa pozrieme na nedávnu konferenciu v Lisabone, ktorá sa snažila naozaj mobilizovať informácie o tomto, o tejto takej práci, tej základnej, e, ktorú je treba vykonať, taký základ na to, aby potom to nabralo nejakú rýchlosť, nejakú zotrvačnosť a nejakým spôsobom sa prejavila. Aj tie výsledky prejavili, ale myslím, že je to naozaj tá práca momentálne postupuje dobre na tých referenčných rámcoch v jednotlivých členských štátoch. Takže naozaj veci sa hýbu, aj keď eh, nedokážeme formálne vyvíjať nejaký tlak na členské štáty na to, aby tie aktivity nejakým spôsobom ešte popoznali viac dopredu. Teraz otázka definícií Eh, áno, je to tak. Momentálne pracujeme pomerne provizorne so zoznamom definíciami, ktoré eh, sa vytvorili v rámci toho REKEN projektu, projektu teda vzácných eh, druhov rakoviny. Je tam 168 rôznych skupín diagnóz týchto výnimočných prípadov rakoviny a bude to súčasťou teda Joint Action spoločnej akcie, pretože tá spoločný prístup potom a e, tento spoločné kroky budú riešiť otázky zo skupenia, definície a tak ďalej a otázky toho, že niektoré je treba brať prioritne, hlavne ak sa chceme pohnúť vpred. Takže určite tomuto sa budeme venovať vlastne v najbližších týždňov a mesiacoch, vo chvíli, kedy si definujeme obsah tých krokov v rámci Joint Action. Čo sa týka klinických pokusov, tak môžem možno poprosiť Abíne Uliche, aby niečo k tomu povedala. Ďakujem pekne. Samozrejme, s klinickými mm, testami sa nachádzame iba v, v veľmi časnej ranej implementačnej fáze nových ustanovení, teda legislatívnych a čakáme, že v nedalekej budúcnosti uvidíme dopady tejto novej legislatívy, ktoré, ktorá bola teda veľmi rôznorodá a ktorá mala uľahčiť klinické testy v Európe mať jedno napríklad vstupné miesto pre všetky žiadosti a tieto klinické skúšky. Takže dúfame, že efekt e, a dopad tejto legislatívy sa nám prejaví jasno v tom, že urychlil ten samotný proces a tie jednotlivé postupy a vyšetrenie. E, ešte čo sa týka širšieho rámca, než sú len tie klinické testy, Ehm, stále pracujeme na tejto téme spoločne s Európskou medicínskou eh, agentúrou plus Európskou komisiou s tým, že preskúvávame rôzne prípady, aby sme vygenerovali dôkazy o tom, eh, ohľadne schvalovania nejakých hm, lekárskych produktov a všetko vedie snaha urýchliť ten proces tam, kde sa to dá. Uh, bez toho, aby sme samozrejme ohrozili kvalitu alebo účinnosť tých produktov, ale všetko toto sú samozrejme veľmi, veľmi relevantné diskusie, ktoré aktuálne prebiehajú ešte nad rámec toho, tej špecifickej hm, diskusie ohľadne teda spôsobili liečby a e, týchto vzácných druhov rakoviny. Ďakujem pekne za pánu podpredsedovi za tie otázky, ďakujem za všetky odpovede, všetkých, ktorí sa zúčastnili tejto diskusie. No a teraz Môžeme pokročiť k ďalšiemu bodu programu, čo je výmena názorov medzi Európskou komisiou a EMA ohľadne politiky e, e, a podmienok pre e, pediatrické vyšetrenia, respektíve kedy tieto môžu byť odpustené. A ako prvý má slovo pán Alois Petrle. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Som veľmi rád, že máme zástupcov komisie a Európskej eh, agentúry pre medicínu EMA na zák- eh, po tom, čo sme sa stretli na workshope v júni. V júni sme si vypočuli obavy o tom, že naše deti častokrát ešte eh, dostávajú lieky, ktoré neboli dostatočne otestované, častokrát dokonca experimentálne liečbu v júni sme mali príležitosť prediskutovať, čo môžeme robiť na to, aby sme to zmenili. 40 pediatrov eh, má problém s tým, že častokrát je tá liečba, ktorá sa medicín, ktorá sa, lieky, ktoré sa po, podávajú, nie sú vhodné pre deti. Takže je treba zabezpečiť, aby pre deti boli k dispozícii vhodné lieky. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Slovo má komisia. Pani Sabi Julicher, nech sa páči. Ďakujeme pekne. Ďakujem, že ste nás e, prizvali na túto diskusiu k tejto veľmi dôležitej otázke. Vzniká tu otázka samozrejme v kontexte teda legislatív, legislatívnej e, aktivity legislatívnej regulácie, či Samozrejme, čo sa týka liekov, pediatrických liekov je vlastne pomerne, táto legislatíva v tejto oblasti je pomerne nová, moderná vec. Bavíme sa tu asi o jednej petine populácie, takže 20 až 21 našej populácie sú deti. A všetci určite súhlasíme s tým, že deti E, nielen, že sú nejaké malé, malí dospelí, ale majú, sú to špecifické ľudské bytosti so špecifickými potrebami. V roku 2002 sme rozbehli konzultačný e, pracovný dokument e, s názvom Lepšie lieky pre deti, kde bol vlastne, neriešili sme moc tam vek, mm, kde sa ukázalo naozaj, že sa používajú lieky, E, bez ohľadu na vek dieťaťa častokrát. E, ako výnika sme označili ekonomické a nejaké etické záležitosti. Častokrát je to na lekárovi, ktorý so skúsenostiami, ktoré mal, vlastne sa rozhodol e, na základe teda svojej skúsenosti oproti teda rôznym dôkazom. V roku 2006 sme prijali pediatrické nariadenie, kde e, sa zavedlo niekoľko nástrojov. O nich sa ešte budeme baviť konkrétne taký teda pediatrický plán vyšetrenia. O chvíľku, ako viete, tak komisia v roku 2013 vydala správu o pokroku kde sa informovalo o úspešnej implementácii tejto legislatíve, niekoľkých nástrojov, ktoré sa podarilo implementovať. E, e, zorganizovali sme špecifický výbor, teda odborný výbor v rámci EMA, Európskej agentúry pre medicínu. Vytvoril sa istý rámec s cieľom zjednodušiť výskum pediatrických záležitostí. A naozaj pediatria sa stala, a pediatrické otázky sa stali súčasťou vlastne vývoja nových lekárskych produktov, pretože to bolo, to je úplne novom, to doteraz neexistovalo. V roku 2013 už sme videli, že sa vytvoril taký kanál pre pediatrické výrobky a pediatrické teda rôzne plány výskumu, ktoré sa venujú rôznym typom ochorení je mi jasné, že asi nevidíte ten diagram, ktorý je tu zobrazený vpravo, ale je to tak, že 10% teda týchto plánov pre vyšetrenia eh, alebo teda pediatrických plánov sa týkalo treba z onkológie. Našťastie eh, aj v následujúcich rokoch, odkedy, teda od, od roku, kedy máme pediatrické nariadenie, tak sa podarilo zozbierať údaje, o, ktoré doteraz chýbali napríklad o prečasne narodených deťoch, Takže máme o mnoho lepšie, a relevantnejšie otázky aj vzhľadom k vekovému rozloženiu. Takže ak sa chceme pozrieť, aký pokrok e, nastal v roku 2006 v číslach, tak viac než 800 e, takýchto plánov, ktoré boli vyvinuté, 95 z nich bolo už ukončených a e, vidíte, že tie čísla rastú, takže samozrejme vieme, že rozvoj e, liekov, lekárskych výrobkov, medicínskych výrobkov naozaj trvá. Teraz ešte sme v roku 2014 a 2015, ale už vidíme, že to nesie svoje plody. Máme konkrétne matateľné dôkazy ohľadne nových liekov, ktoré boli schválené s e, to, konkrétnou pediatrickou indikáciou. E, je ich už konkrétne 41. Ďalším výsledkom je, že na schválené lieky majú nové pediatrické ukazovatele, indikácie a pomerne viac než 120 liekov je e, e, podľa, prešlo teda zlepšením učenia dávok z hľadiska teda toho kontextu, či sú určené pre deti alebo nie. E, už v roku 2013, 2014 2015 sa e, ukázali vlastne výborné výsledky aj v oblasti rozvoja teda nových liekov. Takže aký je vlastne rozsah týchto pediatrických plánov pre výskum a vývoj? Um, je to vlastne definované na základe konceptu choroby alebo choroby, teda podmienok, akých sú, aké sú podmienky a indikácie. Uh, a bolo aj potvrdené, že takým východným bodom na to, aby sme zadefinovali teda pediatrický tento plán, je vlastne indikácia pre dospelých. To znamená, toto je taký náš východný bod, to je nejaký rámec, ktorý máme, ktorý si stanovila tá EMA e, e s tým, že sa pozrú, teda majú e, nejaký liek, ktorý je podávaný dospelým a z toho sa vychádza. A potom e, sa robí tento plán, ktorý môže byť ale akýmsi spôsobom odpustený alebo vynechaný, ak sa ukáže, že tie podmienky, respektíve tá choroba sa vyskytuje len u dospelých. V tom prípade sa nemusí robiť toto, e, toto preskúmanie pre pediatrickú vhodnosť. Ďalej, takéto pediatrické výskumné plány v onkológii asi 10 všetkých pediatrických plánov e, sa týkajú práve pediatrickej onkológie. A jedna vec, ktorá je dôležitá a zaznamenania hodná, že nikde v tom regulačnom rámci sa nepíše že spoločnosti nemôžu e, si iniciovať takéto pediatrické plány pre svoje pediatrické produkty. Takže je to samozrejme vždy dobrovoľné a vždy je to na danej e, farmaceutickej firme, aby takýto plán zostavila, pokiaľ si to žela. A snažíme sa aj podporovať e, developerov farmaceutickej firmy, aby E, vždy tieto veci už na začiatku toho výskumu vývoja nových produktov prediskutovali tieto veci aj s pediatrickým výborom a riešili sa teda implikácie aj pre pediatriu. A všimli sme si, že naozaj farmaceutické firmy e, začínajú vytvárať takéto onkologické plány výskumu, ktoré zohľadňujú aj tú pediatrickú dimenziu. To je asi tak všetko z mojej strany z tejto chvíli a myslím si, že kolegovia z EMA dopovedia, čo je treba dopovedať. Ďakujem pekne za túto prezentáciu. Áno, máme tu príspevke zo strany agentúry pre medicínu Jordi Linares Garcia. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne všetkým vážení členovia koleg- e, výboru. Ďakujem v prvom rade za možnosť diskutovať o tejto veci, pretože tá téma je naozaj dôležitá a záleží nám na nej. A dúfame, že sa dopracujeme k čo najlepšiemu výsledku v záujme detí a ich zdravia. V júni prebehol ten workshop, ktorý sme spomínali a jedným z výsledkom bolo, že z regulačného hľadiska sa snažíme teda definovať, čo sú, aký je teda stav a aký, aké sú podmienky toho, že sa bude vytvárať ten pediatrický plán. Snažím sa to vysvetliť čo najjednoduchšie. Začnime týmto slajdom. Uh, to úvodné stanovisko je, že musíme si identifikovať možnú indikáciu, teda výskyt u dospelých. To znamená firma, ktorá potom to bude, ktorá robí nejakýto výskum a potom to rieši s pediatrickým výborom. Potom na výbore prebehne diskusia a s tým, že výbor sa snaží identifikovať, aké sú podmienky, e, ktoré môžu sprevádzať výskyt tejto choroby a indikácie teda výskytu dospelých a aké sú pediatrické potreby. Potom sa môže dospieť k dohode toho, s tým sponzorom v rámci PNP, to znamená, že sa ten plán pediatricky bude realizovať, alebo sa tento plán realizovať nebude v angličtine tzv. waiver, to znamená, že sa odpustí. Takže to je logika toho, ako fungujeme. Buď si vytvoríme ten pediatrický plán, alebo ho vlastne považujeme za nepotrebný. Prvá sa týka článku 11 nariadenia s tým, že kde sa dočítame, že, e, e, to, že tie plány nie je treba robiť vo chvíli, ak vieme, že tie choroby, prípadne stavy e, sa naozaj vyskytujú iba u dospelých, aspoň podľa tej e, výskumnej firmy, to znamená firma. Potom výkver, vý, výbor musí poskytnúť túto vlastne odpustok, takže nemusí sa riešiť tento plán. Podľa definície výboru komunikujeme na úrovni výboru. Je to definícia, ktorú používame a ktorá sa používa aj v rôznych regulačných oblastiach, nielen v pediatrii, pri rozhodnutiach hľadne regulácie. Takže tým my si definujeme, čo sú teda zácne prípady. A druhá vec sa týka toho, že ten proces vlastne začína tým, že definujeme, že je treba nejaký liek vyvíjať pre dospelých. Takže vlastne to je taký vôbec štartovací bod. Mám tu ešte niekoľko príkladov, ktoré e, doplnia to, čo som spomínal na predchádzajúcom obrázku. Toto je veľmi pozitívny príklad toho, kde máme Ehm, tzv. dospelé indikácie a tu na imunologickej báze e, sa zameriavame aj na deti a e, rieši sa to, ktorá, ktorý stav e, koinciduje s deťmi a to je práve tá juvenilná idiopatická artritída, ktorá je vyznačená modrou. No a mm, a potom sa z toho vyvinie odporúčanie pre chronickú idiopatickú artritídu a e, teda táto situácia môže pokryť obidve situácie reumatoidnú artritídu pri dospelých. Napríklad e, e, vyvíjanie produktov pre lymfóm pre dospelých. Na úrovni výboru je možné sa dohodnúť na pediatratickom vývoji pre deti, ale keď sa pozrieme na choroby, ochorenia, ktoré sú biologicky sú, e, spojené s lymfómom, u detí, teda napríklad neuroblastom, tak nemôžeme e, odporučiť e, respektíve nemôžeme to, môžeme to vždy odporučiť, ale bude to dobrovoľné, mm, pri, e, teda to PIP pre spoločnosť, ale e, nemôžeme to vyžadovať, pretože neuroblastom nespadá do podmienok, teda nie je to lymfom. Preto e, tu môžeme identifikovať isté premeškané príležitosti, dajme tomu. Ale každopádne na, v správe z workshopu Envy zo 16. júna 2015 my sme tu skopírovali Eh, formuláciu, ktorá tam je. Eh, hovorí sa tam o klasifikácii eh, ochorení a odporúčanie je použiť tento postup na podporu vývoja, rozvoja a snahe vždy, PDC snaží vždy identifikovať celkový stav, ktorý by zahrňal tak použitie pre pri dospelých aj pri deťoch, aby sa vyhlo výnimkám a týmto sa vlastne ide nahor, čiže mm, do úrovne HLT, čo ukážem v ďalšom obrázku, ale e, preferovaný e, termín, to je nižšia úroveň a mohlo by to mať, mohlo by mať e, negatívny dopad v prípade vývoja pre deti. A toto ilustruje práve tento obrázok, kde ja to tieto údaje uvádzam z Medra, teda to je, toto využíva výbor e, v smysle politiky, ktorá je publikovaná na webe a e, sú tu rôzne body vstupu pre rôzne indikácie, kde e, tie, ktoré majú vlastne uvedené to, že ide o pediatrickú záležitosť, tak my následne môžeme skúmať pediatrické potreby, dajme tomu pri sarkomoch a potom môžeme ísť vlastne na vyššiu úroveň HLT, aby sme e, kombinovali tieto rôzne e, vlastnosti. Čiže chceme ukázať, že HLT je dobrý mechanizmus na riešenie týchto záležitostí. Ale MEA a PDCO neustále sa snažia preskúmavať e, implementáciu a nedostatky v implementácii a to je prípad preskúmania E, zoznamu e, skupinových výnimiek z 23. júla 2015. V minulosti takéto skupinové výnimky sa e, uplatňovali tak, že PDCO bol informovaný o tom, aké vlastne lieky mohli byť uplatňované pre deti z tej oblasti dospelých liekov. A výsledok je taký, že a teraz došlo vlastne k prehodnoteniu tohto zoznamu a došlo k obmedzeniu výnimiek e, pre jednotlivé triedy, tie, ktoré e, napríklad sa vyhnú vývoju pre dospelých. My v zmysle článku 11 e, môžeme toto uplatňovať vlastne na všetky lieky z tohto článku, ale je to obmedzené len na lieky pre určité ochorenia. No a tak, <laughs> aby som ukončil e, toto moje vystúpenie a dal priestor na diskusiu, tak e, súhlasíme s tým, že ehm, pediatrické nariadenie viedlo k e, bezprecedentnému pokroku vo vývoji pediatrických liekov. My, tým, pedi- žiadne pediatri- pediatrické štúdie nemôžno vyžadovať pri liekoch, ktoré sú navrhnuté pre lieky, ktoré, pre ochorenia, ktoré, ktoré sú len pri dospelých v rámci súčasného právneho rámca. Politika na, v HLT umožňuje e, PDC, aby vyžadoval pediatrické štúdie v najvyš, najvyššej možnej miere a ešte stále sa môžeme snažiť o prehlbený dialog s firmami, pretože sa stretávame so spoločnosťami a snažíme sa pochopiť, aké sú možnosti pediatrického vývoja a tiež e, interagujeme s akademickými organizáciami a, e, a akademickými skupinami a organizáciami pacientov. Chceme e, tiež definovať e, slovo condition, teda e, ochorenie alebo stav. Toto je predmetom preskúmania politiky EMA na základe skúsenosti a lekárskeho pokroku, pokroku lekárskej vede. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som chcel dať slovo Brenno, pánovi Brenovi, ktorý hovorí v mene pracovnej skupiny a potom pani Krosta. Ďakujem veľmi pekne. Glenis sa ospravedlňuje, ja hovorím za ňu. A, a, takže vystupujem vlastne v jej mene a chcel by som poďakovať e, kolegovi za to, že som prišiel a že o tejto veci hovoril my e, vlastne ubehlo už 9 rokov, odkedy bolo schválené nariad, pediatrické nariadenie a e, je už vidno aj vplyv na vývoj liekov, určitých pediatrických ochorení a vnímame teda najväčšie, e, najväčší prínos pre ochorenia, ktoré sa týkajú detí, detského veku. E, každý rok 30 tisíc e, detí je diagnostikovaných, teda, že majú rakovinu v celej Európe a liečba rakovinu dospelých e, napredovala, ale pri detských rakovinách to žiaľ nie je takto. Pediatrické nariadenie teda nepomohlo tejto situácii, pričom e, od vstupu nariadenia do platnosti bol vyvinutý len jeden liek pre, pediatrickú, e, pre detskú rakovinu a jedna možnosť, teda výnimka pre PIP, ak má platiť pre rakoviny, ktoré sa vyskytujú len u dospelých, tak to e, nemá vlastne veľký efekt na detské rakoviny vzhľadom k tomu, že e, tie, tie dospelé rakoviny sa nevyskytujú u detí často, takže tie výnimky sú udelované, ale efekt to e, nepredstavuje. Takže otázka, či a do akej miery onkologické lieky pre dospelých môžu byť použité teoreticky u detí, teda na pediatrické rakoviny, ale toto nebolo nikdy poriadne testované. 26 liekov s potenciálom liečiť pediatrické rakoviny boli schválené, bolo schválených pre e, dospelých, ale len polovica dostala e, výnimku pre deti, pre pediatrické použitie. A, a tu je potrebné e, prehodnotiť situáciu s PIP a výnimkami a je vecou preskúmania politiky, aby sa skúmalo uplatnenie na rakoviny e, vyskytujúce sa u detí. Tu vychádza, e, vychádzame z biologických a genetických abnormalít, kde e, to ochorenie pri rozšírení definície by tiež zahrňali väčší počet, zahrňal väčší počet osôb a namiesto HLT navrhujeme nahradiť P, termín PT. Ináč by sa nestalo, že pri použití úrovne PT namiesto HLT by malo opačný účinok. Takže by ma zaujímalo počuť váš názor, čo v tejto veci môžeme robiť, prečo nemôžeme skúmať biologické alebo genetické abnormality ochorenia namiesto umiestnenia toho ochorenia v tele. To znamená, ak sú biologické podobnosti medzi e, dospelou a pediatrickou rakovinou, tak e, ide v podstate o to, aby sme odskúšali schopnosť lieku potlačiť obe. 35 e, tisíc detí, ktorým je zistená rakovina každý rok, nemôže čakať na nové preskúmanie v roku 2017, aby sa táto situácia, predtým, než sa táto situácia zmení, my musíme niečo urobiť už teraz. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Grostet. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ja som bola pred 9 rokmi spravodajkňou tohto nariadenia a som naozaj veľmi sklamaná dôsledkami alebo teda následkami, ktoré toto nariadenie malo. Nemalo to pozitívny vplyv, ktorý sme očakávali a predpokladali a e, stálo nás veľa energie toto nariadenie e, zrealizovať a ja som napriek tomu všetkému veľmi rada, že agentúra sa rozhodla e, poli- re- reorganizovať politiku výnimiek, avšak je to len je to len kvapôčka v mori a nezachádza, nezachádzame dostatočne ďaleko. Jednoducho povinnosť eh, vykonať PIP, eh, táto, je doteraz, táto bola doteraz neužívaná a ja, mňa to veľmi hnevá, pretože v minulosti sa dalo povedať to isté. 60% PIP tých, a k tým existujú výnimky. A v uplynulých 5 rokoch, alebo teda v prvých 5 rokoch po schválení tohto nariadenia, bolo e, len 26 liekov, ktoré e, mohli byť, alebo ktoré boli schválené na použitie u detí, e, teda ktoré pôsobia na dospelých, ale boli, získali vlastne výnimku, výnimku na použitie pediatrické. A spolu s kolegom Vilmocom sme sa dohodli, že zašleme list komisii ktorý e, podpísali aj viaceré pacientské organizácia. E, tento list sa e, práve tejto veci dotýkal. Teda sú lieky pre dospelých, ktoré na molekulárnej úrovni môžu byť účinné aj u detí a existuje veľa podobností medzi formami rakoviny, ktoré sa vyskytujú u detí a u dospelých. Takže neznamená to, že chceme pri PIP uľahčiť výnimky, ale e, fakt je, že lieky fungujú u dospelých, sú schválené a e, myslíme si, že by bolo vhodné zmierniť pravidlá pre PIP. Tieto postupy sú v súčasnosti príliš komplikované, e, príliš administratívne náročné a zároveň by som chcela navrhnúť to, aby sme skúmali dôkladnejšie činnosť alebo účinok lieku na molekulárnej úrovni. Ak máme posudzovať nasadenie takéhoto lieku na e, pediatrické ochorenia. Potom je tu otázka na e, e, urýchlený, zrýchlený postup. My napríklad v Spojených štátoch funguje systém Creating Hope, ktorý urýchluje výskum liekov. Ja si myslím, že toto môže byť e, pre nás e, pekná motivácia a mali by sme rozbehnúť vlastné hnutie, aby toto, toto nariadenie, e, pediatrické nariadenie bolo uplatňované efektívnejšie a prinášalo reálne výsledky. Ďakujem veľmi pekne za váš, váš príspevok a keďže nevidím žiadne ďalšie žiadosti o slovo od poslancov, rád by som odovzdal slovo naspäť komisii, aby mohla odpovedať. Ďakujem veľmi pekne. E, ja e, zareagujem na tie otázky a pripomienky, ktoré odzneli. Ehm, z hľadiska ľudského a inštitucionálneho je samozrejme veľmi pochopiteľné, že panuje určité sklamanie. Vždy to sklamanie sa dostaví, keď Ehm, sú jednoducho ochorenia u detí, pre ktoré nepoznáme ehm, liečbu, nemáme liečbu. To je samozrejme úplne pochopiteľné. Je to situácia, ktorú ehm, nikto nemôže prejsť eh, s ľahostajnosťou. Ale ja by som sa chcela vrátiť k nariadeniu a k tomu, čo povedala pani Grostet. Vy viete, pani Grostet, aké komplikované to bolo už vtedy, pred tými deviatimi rokmi, vôbec vytvoriť nejaký takýto e, rámec a e, vývoj nových lekárskych produktov alebo liečiv je samozrejme v záujme farmaceutických spoločností je to ich hlavný biznis, ale e, akýkoľvek regulačný rámec by mal nastoliť rovnovo medzi výskumom, v tomto prípade výskumom na deťoch, alebo u detí a zároveň minimalizovaním rizika toho, že sa e, oneskorí e, prístup k novým liekom pre dospelých. Takže PIP e, a tie faktory pull aj push v tomto nariadení si kladli za cieľ práve nastaviť túto rovnováhu včasnosti alebo rýchlosti vývoja a vždy je nejaký apel na nejaké stimuly, ale ja by som chcela pripomenúť, že mnohé pediatrické rakoviny sú zároveň zriedkavými ochoreniami, takže e, tí, ktorí vyvíjajú lieky, tak požívajú ešte viac stimulov, než je bežné v pediatrickom regulačnom prostredí a takisto e, požívajú e, stimuly vlastne z tejto oblasti zriedkavých ochorení. Na to netreba zabúdať. Ehm, v tomto sa domnievame, a tu by som, chcel odpoved- tu by som chcela odpovedať na to, ehm, ten návrh, aby sme čo najrychlejšie pristúpili k preskúmaniu nariadenia e, z roku 2007, teda ešte, pardon, ešte pred rokom 2017, tento termín bol spomenutý, tento rok 2017, a ja môžem potvrdiť, že áno, očakávame správu v roku 2017 a ako som povedala, vývoj e, liekov je komplikovaný a zlohavý proces a domnievame sa, že e, ak v tejto chvíli, teda v novembri 2015, e, chceme vyvodiť nejaký záver o účinnosti nariadenia, tak si myslím, že je to ešte príliš skoro hodnotiť. My ako komisia pracujeme s veľkým nasadením na tomto preskúmaní, tak aby sme stihli ten termín v roku 2017, pretože sa domnievame, že je potrebné získať eh, dôkladnejšie informácie predtým, než eh, posúdime s konečnou platnosťou vhodnosť či nevhodnosť eh, v rámci tohto nariadenia. Ale predtým, než uzavriem to, túto časť vystúpenia, si myslím, že pohľad, že pediatrické nariadenie doteraz neprinieslo Eh, nejaké hmatateľné výsledky, tak si myslím, že to je nesprávne, pretože práve naopak eh, dosiahol sa výrazný pokrok. Ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, zástupca agentúry. Ďakujem veľmi pekne. Ja možno nadviažem na to, čo povedala kolegyňa z komisie. Ja mám rovnaký názor a myslím si, že aj na, výrob, na úrovni výboru je hodnotené fungovanie nariadenia ako úspešné. My máme tento istý názor. Osobitne výbor ehm, má určité obmedzenia, obmedzenia, za ktoré nechce zachádzať. Z technického hľadiska, odborného hľadiska je tá situácia tiež komplikovaná, pretože aj momentálne v lekárskom eh, odvetví sa eh, teda panuje, hm, panuje nezhody, panuje nezhody v tom, ako definovať eh, jednotlivé ochorenia a otázka, otázka či budeme tie ochorenia hodnotiť nejakou veľkosťou, rozsahom alebo patológiou alebo biológiou biologickým fungovaním. Čiže toto sú veci, o ktorých treba rokovať veľmi dôkladne a môže to mať dopad e, aj dokonca nad rámec e, pediatrického nariadenia, pretože tu ide o mechanizmy, ktoré um, sú plošné, ďaleko siahle a my samozrejme vítame diskusiu. Ja netvrdím, že je to úplne bezproblémové, to uplatňovanie tohto nariadenia. Ale my, nemyslím si ani, že je to až také zlé. Dobre, pokračuje predsedajúci. Ja e, mám pocit, že je potrebná ďalšia diskusia k tejto veci, možno neskôr, alebo pani Grostet, chcete doplniť niečo k tej diskusii teraz? Poprosím stručne, ak to pôjde, možno dve minúty. E, veľmi stručne chcem povedať jednu vec. Ja by, ja by som rada upozornila na to, že by sme e, mohli e, urobiť niečo iné a to e, snažiť sa, aby tie výsledky boli skôr než v roku 2017. Ja som povedal, že je to neskoro. Komisia by mala brať do úvahy stanovisko parlamentu, tohto výboru. Jednoducho my, náš názor je, že, by, že to trvá príliš dlho. Vy tvrdíte, že teraz je príliš skoro, ale že je to proces, ale nie. Ehm, to je vec, ktorá funguje už 9 ehm, rokov. Vy tvrdíte, že sú výsledky dobré, my s vami vyslovene nesúhlasíme, takže nemôžeme čakať do roku 2017 a aby sme, aby sme zistili, čo sa na tomto e, nariadení zmení. E, my jednoducho musíme si povedať, aké sú výsledky teraz. Dobre, hovorí predsedajúci, ako som povedal, v našom výbere sa k tejto veci ešte vrátime. Rád by som všetkým poďakoval za účasť na tomto zasadnutí, teda za agentúru aj za komisiu. A keďže už e, nemáme žiadne ďalšie body, osobitne programe, teda programom bude rôzne, tak by som chcel uzavrieť týmto naše zasadnutie výboru a želám vám príjemný večer. Right.